Uh, dear members, uh... Vážení poslanci, vážení hostia, je pre mňa veľkým potešením, že vás môžem dnes pozvať. Budeme hovoriť o ľudských právach v Maďarsku. Faktické pripomienky budem sa im venovať o chvíľu, ale najprv mám úvodné slova. Pani Holmajerová, ak vám to nevadí. Takže ctení hostia, dámy, páni, som rád, že vás môžem privítať. Budem hovoriť o v ľudských právach v Uďarsku, Maďarsku, tančina, grečina, chorvačina nebude k dispozícii pre tlmočenie, takisto budeme na internete vysielaní a vlastne aj vyjadrenia poslancov budú týmto spôsobom zaznamenané. Minulý október konferencia predsedov sa rozhodla, že sa bude venovať otázky ľudských práv a že pridelila to nášmu výboru a požiadali mňa, predsedu výboru, aby som zabezpečil, aby sme sa tejto problematike venovali. Koordinátori sa rozhodli, že organizovanie verejných vypočutí, kde si budeme vypočúvať expertov a kde budeme eh, sa informovať o situácii, že tomu musíme venovať skutočne veľmi pozorne. Je tu predovšetkým mimovládne organizácie, ktoré sa týkajú nových Eh, finančných prostriedkov, pokiaľ ide o túto problematiku. Takže dúfam, že budeme hovoriť o týchto otázkach a otázkach, ktoré s tým súvisia. Takisto by som chcel oznámiť zmenu programu. Náš prvý rečník, pán Tamáš, ktorý hovorí za občianské fórum, nemôže dnes prísť medzi nás. Takisto by som chcel zdôrazniť, že zoznam rečníkov bol odsúhlasený zo strany všetkých koordinátorov v Libe. Teraz zostanú slovo naši rečníci, každý bude mať 10 minút a potom otvoríme diskusiu. Pr- Pani Holmajerová, koordinátorka za EPP má faktickú pripomienku. Nech sa páči, pani Holmajerová. Ja som sa chcela vyjadriť k por, e, rokovaciemu poriadku, pretože vlastne tieto vypočutia, e, mm, tak ako sme boli pozvaní, považujem za porušovanie pravidel ECR a EPP, pretože ako vidím, máme tu pred pár dňami sme sa teda dozviedli, že pán že pozvaný ho nechcel byť, pretože nie preto, že je postihnutý, ale, alebo že má problémy, ale preto, že jednoducho toto vypočutie považuje za nevyvážené, pokiaľ ide o pozvaných hostí a bol by si želal, aby teda tu boli pozvané aj ďalšie mimovládne organizácie, ktoré v podstate e, s ktorými sa počítalo od samého začiatku, napríklad bola by to jedna výskumná inštitúcia, výskumný inštitút, týmto sa jednoducho prístup do parlamentu nepovolil, pretože poradcovia z GUE, z ALDE, ako aj z SND, si neželajú zmeny záverov koordinátora. Koordinátori sa včera jednoducho nevedeli dohodnúť e, so mnou na zmene. Ja to jednoducho považujem za neúnosný spôsob organizovať takýto jednostranný hearing, takto pozvať hosti. A ďalší problém, ktorý mám s týmto hearingom je ten, že tu prebiehajú v súčasnosti e, v Maďarsku súdne procesy, ktoré sa týkajú aj organizácie, ktoré sú tu poz- organizácie, ktoré sú tu pozvané. Takže v súčasnosti sa nachádzajú tieto organizácie v súdnom procese a my do toho máme teraz zasahovať. Takže to je niečo mimoriadne nezvyčajné, čo sa zvyčajne teda nerobí. A chcem povedať celkom otvorene, že pokiaľ ide o súdy v Maďarsku, nezávisle od toho, že či, aké sú tu politické názory, či všetko prebieha dobre alebo nie, či v Česku, alebo v Rumunsku, alebo kdekoľvek inde, že teda pokiaľ ide o e, súdy, tieto súdy sú jednoducho nezávislé. Takže z tohto dôvodu by som chcela povedať, že pre nás VPP je dosť ťažké, potom čo vlastne koordinátori sa zdráhajú pokračovať vo rozhovoroch, že sme jednoducho včera nemali žiadnu spätnú väzbu, spätnú väzbu, hoci sme o to vlastne boli požiadali a keď už hovoríme o demokracii, tak by sme jednoducho túto demokraciu aspoň v parlamente mali správnym spôsobom uplatňovať. A to je niečo, vážený pán predstav, ja by som chcela od koordinátorov ostatných politických skupín sa dozvedieť a e, informácie o tom, aby sme sa dodržiavali rokovacích poriadkov ECR a EPP e majú nárok na tri osoby, ktoré by nemali byť zastrešené nejakými názormi druhých ostatných. Keď tu máme demokratické pravidlá a keď ich jednoducho tuto stále vyžadujeme, tak sa musia aj dodržiavať. Nemôže to jednoducho byť tak, že výskumný inštitút nemá vôbec právo na to, aby sa dostal do parlamentu iba preto, pretože niekto sa s nami nechce rozprávať. A chcem povedať celkom otvorene, že je to jednoducho eh, dosť taká trúfalosť. Takže ja by som z tohto dôvodu chcela mať určité spätn- spätnú väzbu informácie, pretože jednoducho EPP opustí inak túto miestnosť. Thank you, Mr. Holmeyer. My... Ďakujem veľmi pekne, pani Holmajerová. Ja to teda vnímam tak, že bolo to celkom jasné, keď som povedal, že zoznam rečníkov bol odsúhlasený zo strany všetkých LIBE koordinátorov a to znamená, že všetci koordinátori z LIBE vlastne odsúhlasili toto stretnutie, takže mali sme to stretnutie, kde boli títo rečníci demokratickým spôsobom odsúhlasení a podporení, takže vlastne to išlo o to, že táto dohoda tu bola urobená a vy ste teraz vyjadrili určité obavy, že by EPP nebolo spokojné so spôsobom, ako sa to pripravil a máte právo na to a máte aj právo nezúčastniť sa. Takže chcem povedať ešte jednu vec predtým, než budem pokračovať ďalej. Budem reagovať na, túto, na tento faktickú pripomienku, prosím vás po, o chvíľu strpenia. Chcem povedať iba niečo k tejto faktickej pripomienke. Takže na tomto, vychádzajúc z tohoto základu, EPP má plné právo nezúčastniť sa, vychádzajúc z tých uvedených dôvodov, ale demokratické rozhodnutie všetkých koordinátorov bolo zaznamenané, bolo tam celkom jasne povedané, že ako to bude vyzerať a na základe tohoto táto konferencia môže pokračovať, pretože demokratické rozhodnutie bolo spravené. Ja by som chcela reagovať na túto, na túto faktickú primenku. Keď ja otváram diskusiu o koordinátoroch, tak ja jednoducho väčšine opakujem rozhodnutie koordinátorov, ktoré bolo prijaté. Mali sme takto demokratické rozhodnutie, že to bude sa konať a čo ja teda navrhujem v súčasnosti je, že umožním EPP urobiť to, čo chcú. Keď chcú odísť, tak môžu odísť, keď chcú odísť a na tejto konferencii to je samozrejme akceptovateľné a demokratické rozhodnutie tu padlo zo strany všetkých koordinátorov, že budeme pokračovať a jednoducho e, konferencia by mala pokračovať. EPP takisto spomenulo ECR a je to takisto e, z našej strany akceptovateľné, ak odídete. Takže Pán Kirko, prosím vás o strpenie chvíľočku, ja to ešte dovysvetlím. Takže na tomto základe vlastne tá konferencia môže pokračovať aj ďalej. Ak si ďalší kolegovia želajú ešte sa vyjadriť v formu faktických pripomienok, to, bude to umožnené, ale rozhodnutie, ktoré ako predseda robím, že tá konferencia sa bude konať na základe eh, rozhodnutia koordinátora v Libe a na základe zhody všetkých politických skupín. Toto e, rozhodnutie bolo na internete, ľudia jednoducho si to môžu prečítať, aké toto rozhodnutie bolo. A teraz nech sa páči vaše rozhodnutie. Pán Kirchhoff, aj vy máte teraz možnosť vyjadriť sa a potom ešte ďalší. A poprosím vás, máte minútu k dispozícii. Nech sa páči, minútu. Ja chcem Prosím vás, faktické pripomienky budú krátke, hovorí pán predseda. Áno, ja by som sa chcel vyjadriť ohľadne právneho základu. Mňa nezaujíma zvyšok tejto diskusie, prosím vás. Ja si uvedomujem skutočnosť, že druhý bod, ktorý bol vlastne nastolený pani Holmajerovou ohľadne právnych, postup, právnych vyšetrovaní, ktoré momentálne prebiehajú, e, aj voči tým, ktorí sú tu pozvaní, dnes ja som o tom nič nevedel, ale jednoducho ja mám veľké obavy a mali by sme mať všetci dosť obavy ohľadne toho, že tu je určitý prvok, e, že tu môže byť precedens, ktorý by sme urobili, ak si uvedomíme, že toto je verejné vypočutie a vlastne tie informácie, informácie alebo čokoľvek, akokoľvek to teda nazvete, bude vlastne k dispozícii nie len verejnosti, ale bude to k dispozícii aj jedno, tomu procesu vyšetrovania. A ja viem už e, z vlastnej skúsenosti právnickej, že musíme jednoducho byť opatrní pri takýchto okolnostiach. A to je to, čo ma znepokojuje. chcel by som, aby to niekto tu objasnil, pretože ja nechcem tu robiť nejaké predsudky z oči voči niekomu, ale môže sa to jednoducho z právneho hľadiska niekedy napadnúť. To je jediná vec, ktorú tu chcem spomínať, takže toto ma znepokojuje. Ďakujeme veľmi pekne aj za vašu faktickú pripomienku. Ja som rád, e, že môžem povedať, že predsa len budeme pokračovať. Ďalšia faktická pripomienka nech sa páči, dodržte minútu. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, povedali si to celkom jasne, ja nebudem opakovať to, čo ste povedali. Jediná vec, ktorú by som chcela ja spomenúť, je že, povedať, že mi ľúto, že jeden z, jedna z pozvaných mimovládnych organizácií sa rozhodla, že nepríde, to sa udialo včera a potom EPP chcela nahradiť túto mimovládnu organizáciu dvomi ďalšími mimovládkami. My sme predsa už prijali rozhodnutie na úrovni koordinátorov. Bol tam veľký koncenzus, vrátanie EPP a toto sa udialo skutočne v poslednej chvíli. Mohli to predsa e, nahradiť jednou mimovládkou, nie dvomi mimovládkami. A toto treba takisto povedať celkom jasne a je mi veľmi ľúto, že tento výbor, že tento parlament teraz bude vnímaný zo strany verejnosti vo všetkých 28 členských štátoch ako nejaké pieskovisko pre deti a tak by to nemalo byť. My sme parlament, my musíme pokračovať tak, ako to bolo naplánované. Ďakujem veľmi pekne. Thank you, Mrs. Ďakujem pekne, pani Wikström. A máme tu ešte e, tri ďalšie faktické pripomienky, čo nás teda neprekvapuje. A týmto končím zoznam možnosti prihlásiť sa teraz pani slovo pán Durek, pani Intveld a potom sa ešte vrátime k pani Holmajerovej nakoniec. Ehm, predtým, než budete pokračovať, chcel by som povedať, že toto je finálny zoznam rečníkov. Pokiaľ ide o faktické pripomienky, nie je to zoznam prihlásených rečníkov k diskusii. Chcete sa vyjadriť formou faktickej pripomienky? Áno, nech sa páči. Ten zoznam je teda už ukončený. Nech sa páči, pán Ďurek, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia, vážený pán predseda. Chcel by som poukázať na to, že sme sa tu dnes stretli pri tej príležitosti, aby sme hovorili o ľudských právach v Maďarsku a nie, aby sme tu hovorili o demokracii v Maďarsku. To je veľmi dôležitý rozdiel, ktorý tu treba spomenúť. Tí z vás, ktorí vlastne tu dnes sa vyjadrujú, mali by si uvedomiť, či mm, oni sa môžu zamyslieť, či tí, ktorí majú moc v rukách, či ju zneužívajú, alebo nie. Teraz nehovoríme o demokratickom mandáte spoločnosti. Jednoducho maďarskí voliči sa takto rozhodli, ako sa rozhodli. A preto by som chcel, aby sme tie výhrady pani Holmajerovej brali vážne, ja sa vyjadrujem solidárne, ak hovoríme o jednej krajine, tak by sme jednoducho nemali um, nejakú veľkú časť verejnej mienky takýmto spôsobom ignorovať. Ďakujem veľmi pekne za slovo. A musíme tu zobrať do úvahy aj práva jednotlivých menšín. Ďakujem pekne, že ste dodržali čas. Ďakujem. Ďalšia faktická pripomienka sa pani Intveld. Ehm, ďakujem pekne, pán Peca. EPP a ECR majú pravdu, keď hovoria, že musíme rešpektovať postupy, také, aké tu máme, a že musíme zabezpečiť, aby sa vypočul každý hlas, ja by som si želala, aby boli rovnako kritickí, keď sa mimo mimovládky, keď sa vyhadzujú sudcovia zo svedov, keď pluralizmus médií je pod nátlakom v takejto krajine. Ja by som chcela, aby takýto prístup bol e, rovnaký vo všetkých situáciách. Toto nebola faktická pripomienka pani Intveld? Teda, ak to zoberieme v úzkom slova zmysle, ale predsa len. Dobre, pani Holmajer, máte poslednú možnosť vyjadriť sa formou faktickej pripomienky. Takže nech sa páči. E, predsa len ešte pani Lunaček sa chce vyjadriť. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som takisto chcela zopakovať skutočnosť, že rozhodnutie ohľadne tohto vypočutia bolo vlastne dosledovaním predchádzajúcich diskusí a uznesení, ktoré sme tu mali predtým. A ako už bolo uvedené, bol tu vlastne koncenzus naprieč všetkým koordinátormi vrátane EPP, že tu budeme mať, a opakujem to ešte raz, že tu budeme mať takýto panel tými pozvanými hostiami. A takisto chcem povedať, že ľudia, ktorých moja skupina Zelený, teda aspoň pokiaľ viem, je to aj GUE, chceli mať týchto pozvaných, respektíve tých, ktorí chceli, oni neboli pozvaní a neboli akceptovaní, pardon. Takže nehybme sa teraz doľava doprava, nevajate mi tu. Bol tu koncenzus ohľadne tohoto na predsednice, pokiaľ ide o stretnutie koordinátorov v Libe. A takisto ako podpredsednička tohto parlamentu by som chcela povedať, že sme sa dohodli z EPP aj z ECR, ktorí boli na predsedníctve, že bude tu takéto vypočutie, tak, takou formou to prebehne, ako sme sa dohodli. Je mi ľúto, že jeden z pozvaných nepovie, pretože povedal, že nechce byť prítomný, to je mi síce ľúto a bolo by mi bývalo ľúto, ak by ECR aj EPP opustili túto miestnosť, pretože toto bolo rozhodnutie koordinátorov, bol tu koncenzus, tak prosím vás pekne sa ho držte. Ďakujem a posledná faktická pripomienka pani Holmajerova, nech sa páči na záver, sumarizujte. Je to veľmi napínavé, že tu máme toľko e, takýchto e, informácií, ktoré nezodpovedajú pravde. Ja som nežiadala, aby sa hearing zastavil. Ja som iba poukázala na to, že sa hearing E, koná za nevyvážené, v nevyváženej podobe. Ja som nikdy nepovedala, že by sme ho mali zastaviť. A Mila Sofinfelda som nikdy nehovorila o tom, že predstaviteľov, ktorí tu máme, že by sme si ich nemali vypočuť. Ja som iba poukázala na nevyváženosť tohto e, v hearingu a takisto by som chcela reagovať aj na to, že to nebola požiadavka EPP, ale boli to mimovládne organizácie, ktoré vyjadrili želanie, že by to vystúpili ako dve mimovládky. A toto želanie jednoducho sme my sprostredkovali e, poradcom ostatných zoskupení politických, pretože vlastne ten list a ten by sme možno mali dať každému tu k dispozícii, pretože ten list od pána Frica jednoducho nehovorí o tom, že, je post, že nemôže prísť, ale tam sa uvádza, že jednoducho nepríde, preto, pretože to je nevyvážené. A ja som poukázala na túto skutočnosť. Nie je tu žiadny dôvod na to, aby ste takýmto spôsobom zautočili na EPP, pretože my sme neboli nikdy proti tomuto hearingu, pretože my sme tento hearing podporili, ale takisto chcem celkom otvorene povedať, že rovnako angažovanie potom bude napríklad reagovať aj v prípade Česka a Rumunska a tam pri koordinátoroch som mala skôr pocit, že tam to už nebolo z vašej strany také intenzívne. Tam ste chceli sa nechať uspokojiť zo strany nejakého listu z, od rumunskej vlády. Takže ja tu očakávam iba určitú mieru vyváženosti, aby nás tu potom nikto nepodozrieval, že my sa uberáme iba jedným smerom a ale chcem povedať, že my zastávame ľudské práva všetkých členských štátov. A druhá vec, že keď tu, budeme mať, že keď tu máme prebiehajúce súdne procesy, že je jednoducho problematické tu potenciálne e, nejakým spôsobom ovplyvňovať tieto súdne procesy. To je jediné, čo som vlastne chcela povedať. A teraz si myslím, že to vôbec nie je dôvod nejakým takýmto spôsobom reagovať takto útočne na našu politickú skupinu. My sme neútočili na to, alebo nepovedali, že sa má zastaviť toto vypočutie, to som nikdy nepovedala. Ďakujem veľmi pekne, pani Holmajerová. Dal som, dal som vám veľa priestoru na to, aby ste vyjadrili stanovisko EPP. A ja mám taký pocit, že 17. decembra roku 2014 tu bolo jednomyselné rozhodnutie koordinátorov, máte plné právo ako predstaviteľka EPP vyjadriť tieto obavy, ktoré ste vyjadrili. My sme nežiadali zastavenie hearingu. E, na základe tých obav, ktoré ste vyjadrili, máte možnosť opustiť miestnosť, aj tu zostať, aj vyjadriť sa, ako ste sa vyjadrili, a ten právny, tá právna obava z právneho hľadiska, čo povedal pán Kirchhoff, ja ako predseda beriem zodpovednosť na seba, pokiaľ ide o toto. Na základe rozhodnutí koordinátorov z Libe sme mali jednoducho zobrať tento bod k dispozícii, takže ja jednoducho beriem zodpovednosť za tento právny bod. Takže pokiaľ ide o tieto dve faktické pripomienky, dosť závažné, po tom, čo sme si ich vypočuli, myslím si, že môžem pokračovať. EPP teraz jednoducho sa môže zareagovať tak, ako uzná za vhodné, takže na základe tohto vypočutia jednoducho pani Holmajerová môže sa rozhodnúť, ale zvyšok vypočutia teda bude pokračovať na základe tohoto jednomyselné vyjadrenia koordinátorov, ktoré sa udialo 17. decembra 2014. Takže budeme pokračovať v tomto vypočutí a prvý rečník je pani Veronika Mora, ktorá je rejiteľka nadácie Ökotars Ala Pitvány a pani Mora vlastne máte k dispozícii 10 minút Máte PowerPointovú prezentáciu, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za pozvanie. Ja, tak ako som bola predstavená, zastupujem Maďarské environmentálne, nadáciu pre environmentálne partnerstvo a ja poviem niečo k sektoru mimovládnych organizácií v Maďarsku a trochu viac opíšem kontroverzie, ktoré sa objavili za ostatný rok. Keď sa obzrieme do minulosti, v ostatných niekoľkých rokoch vidíme, že po 10 ročí alebo možno viac relatívnej stability za ostatné 2-3 roky náhle zmeny a neistota otriasla sektorom mimovládnych organizácií v Maďarsku a čo znamenalo, že mnohé organizácie si neboli istý, isté, e, čo sa týka ich budúcnosti a schopnosti vykonávať ich činnosť. Tieto zmeny e, zaviedli a spôsobili hlavne externé faktory, ako zmeny právneho prostredia a zmeny financo- financovania. A všetci viete, začal, nový zákon bol zavedený v roku 2012, ktorý spôsobil NBOčkám problémy pri adaptácii a problémy s dodržiavaním e, právnych e, problémov. Rovnako to zvýšilo administratívnu záťaž a byrokratívne e, byrokratickú záťaž na prevádzku MVOčiek a tiež finan- zdroje financovania, ktoré boli dostupné predtým, alebo ktoré MVOčky tradične využívali, buď sa stratili, alebo ich distribúcia sa diametrálne zmenila porovnaní s minulosťou. Nehovorím, že tieto zmeny eh, boli zničujúce, avšak eh, všetky sa udiali počas krátkeho časového obdobia a bez eh, reálnej pomoci a usmernenia bolo veľmi náročné pre MVOčky prispôsobiť sa novej situácii a oni zostali v situácii šoku, pasivity a beznádeje. No a viedlo to k tomu, že vznikla situácia, keď MVOčky dnes prežívajú zo dňa na deň, nemajú prostriedky, aby dokázali plánovať do budúcnosti a vypracovali si nejaké stratégie. Ciele dosiahnuté niektorých eh, za posledné 10 ročia sú ohrozené. Vchádzajú zamestnanci, pracovná sila a je ťažké zapojiť nových, nových aktivistov tradičné kanály a vokácie sú stratili úplne význam, ako napríklad petície v zmysle reakcie politikov. MVOčky boli rovnako odcehnuté od poskytovania služieb, čo je najsilnejšia stránka sektora, pretože nacionalizáciou veľkých sociálnych segmentov ako vzdelanie, alebo sociálne služby, MVOčky nemajú prostriedky, ako prispievať k ich poskytovaniu. Takže v kocke pracovné podmienky a pracovné prostredie mimovládnych organizácií a vnímanie MVOčiek sa zmenilo za ostatné roky veľmi výrazne v porovnaní so situáciou, ktorá panovala predtým. že Norský e, fond začal v tomto prostredí fungovať v roku 2013. Ako viete, je to súčasť väčšieho mechanizmu, ktorý poskytuje Norsko, Island a Liechtensteinsko menej rozvinutým a novým členským krajinám Európskej únie. Hlavným cieľom finančného mechanizmu je znížiť sociálne a hospodárske rozdiely v Európe. vo všetkých 16 krajinách, kde tieto programy pomoci fungujú, tak eh, podpora občianskej spoločnosti je jeden z základných cieľov. V Maďarsku podiel eh, podpory je menej ako 10 celkových alokácií pre krajinu z týchto grantov. Eh, celkový cieľ programu MVOčky finančného mechanizmu jej Norského fondu je posilniť občianskú spoločnosť tak, aby mimovládne organizácie dokázali lepšie prispievať k sociálnej spravodlivosti, demokracii a udržateľnému rozvoju. Tieto ciele stanovili darcovia v dohode s Európskou komisiou a štátmi, ktoré sú príjemcami tej pomoci. Honda v krajine, kde tento program pomoci je aktívny, riadi konzorcium nezávislých organizácií, ktorí boli vybraní tzv. sekretariátom Úradu finančného mechanizmu alebo kancelárie finančného mechanizmu a účelovo beží nezávislo od štátu v Maďarsku sú štyri, štyria členovia konzorcia, na čele je naša nadácia, no a on podporuje sedem tematických oblastí. Ako bolo povedané, bolo to spustené začiatkom roku 2013, no a teraz na pol ceste sa nám podarilo ukončiť dve kola víziou na prikladanie návrhov, čo podporilo doteraz asi 270 mimovládnych organizácií, No a ďalšia výzva bude uzatvorená vo februári, kde očakávame ďalších 120-130 mimovládnych organizácií a ich podporu. Obrovské číslo a diverzita projektov Som skutočne vďaka podpore norským grantom, čo profitujú desiatky tisícov marginalizovaných občanov, ktoré patria, alebo ktorí patria s nevyhodeným skupinám, ako Rómovia, bezdomovci, ľudia žijúci pod hranicou chudoby, rôzne menšiny a tak ďalej. Viac eh, nájdete na internetovej stránke programu. Tento program, program pomoci, eh, sa stal hm, dostal, do, dostal predmetom kontroverzií. Začala tá ako mediálna kampaň. Prvé kroky sa udiali v lete 2013 po zverejnení z tých článkov v týždenníku, v týždenníkoch, ktoré obviňovali že sme prepojení na, alebo ten fond je prepojený na LMP, opozičnú stranu hlavne, a podporili to organizácie Georgia Soroša, nadácie otvorenej spoločnosti. Avšak útoky nabrali väčšie rozmery na začiatkom apríla minulého roka, keď mister Janoš, pán Janoš Lázar, vedúci kancelárie premiéra, oznámil, že napísal lista svojmu norskému e, kolegovi ministrovi pre európske záležitosti, kde hovoril o zaujatosti a politickom vplyve e, v rozhodovacom procese, avšak mediálna kampaň, ktorá prebieha odtedy a myslím, že je dôležité tiež zdôrazniť, operátori narácii, ktoré riadia tento fond, fond neboli nikdy oslovení zo strany vlády a nikdy nedostali otázky priamo o tom, ako ten fond e, funguje, ako sa rozdeľujú finančné prostriedky a vláda nikdy presne nevyjadrila kritiku na adresu akýchkoľvek otázok alebo problémov, ktoré našli a ktoré by ich nepokojovali. Takže mediálna kampaň sa čoskoro zmenila na pretože použila kontrolné agentúry maďarskej vlády a kontrolovali použitie a dodržiavanie legislatívy, aby e, vyšetrili Maďarský fond a teda príjemcov grantov z tohto fondu. E, to pomer, pomerne zvláštnym spôsobom a kľúčovou e, kľúčovým hráčom bola vláda, tá tzv. vládna riadiaca alebo kontrolná kancelária alebo úrad bez, bez akéhokoľvek právneho základu alebo jurisdikcie nad eh, fondom. Tieto obavy vyjadrili, obavy vyjadrili eh, darcovia, ako aj my, eh, MVOčky, ktorí tvrdili, že nie je to ani v súlade s medzinárodnými dohodami, ani v súlade s maďarským zákonom. Tento úrad, kancelária nemá právomocí nad kontrolovaním tohto fondu čoskoro vysoko postavení vládni predstavitelia vyjadrili obvinenia a podozrenia ešte aj predtým, ako vládna kontrolná kancelária našla alebo dospela k nejakým záverom a nálezom. Bolo to nezákonné pri implementácii tohto fondu, a takže nebol dodržaný princíp prezumcie neviny. Či týchto postupov a obvinení. A prešlo to až do politenej razie 8. septembra, keď a priestory našej nadácie, našich partnerov, dokonca aj súkromné domovy zamestnancov prehľadali policajti, zabavili dokumenty, servery a počítače. údajne, a toto je reakcia na právne procesy, odvtedy prebieha kriminálne vyšetrovanie proti neznámemu páchateľovi. Takže je dôležité zdôrazniť, že neboli tu žiadne obvinenia voči akékoľvek organizácii alebo osobe v súvislosti s Norským fondom. Údajne prebieha vyšetrovanie, avšak ani ja, ani žiadny z kolegov nebol oslovený od 8. septembra akýmkoľvek vyšetrovacím orgánom v Maďarsku. V centre celého príbehu a problému je vyšetrovanie vládnej kontrol, vládneho kontrolného úradu, ktorý vydal kon, koncom oktobra správu, kde eh, zopakovali eh, trestnoprávne, eh, trestnoprávne obvinenia z rozpočtových podvodov, avšak keď si prečítate túto správu, tak nie sú tam žiadne fakty, informácie ani údaje, ktoré by tieto vyjadrenia podporili. No, tam všetko veľmi všeobecné vyjadrenia. Odvtedy mediálna kampaň sa trochu upokojila, ale to neznamená, že tento problém bol vyriešený. Nedávno sa diali nové udalosti, ktoré tu sumarizujem, takže tento príbeh stále pokračujeme, nevieme, kde skončí a kam to povedie, avšak podarilo sa, že mimovládne organizácie majú pocit, že ak vystupujú a podporujú zraniteľné skupiny, a tak sa stanú, stanú obeťou rôznych ohováračských kampaní, e, zastrašovania a vysiela to signál MVOčka v Maďarsku o tom, čo sa po- považuje za akceptovateľné ako činnosť MVOčky a čo nie. No a v tejto skupiny zlé fungovanie MVOčiek za boj pro ľudské práva, pozorovateľské sem tiež patria. No a v neposlednom rade by som rada chcela povedať, že v tomto procese vláda vymenovala 13 MVOčiek, ktoré eh, podľa nich sú problematické alebo opozičné. No a často povedali, že toto je len 13 MVOčiek zo 60 tisíc, eh, ktorých 60 eh, tisíc, ktoré sú aktívne v Maďarsku. Ja by som chcel povedať, že ak akákoľvek vláda má problémy, čo len s jednou no, mimovládnou organizáciou, ktorá pracuje v krajine, tak má problém so všetkými nedá, nedajú sa vyberať organizácie, ktoré sú dobré a ktoré sú zlé, a ktoré sú priateľné a ktoré sú nechcené. No a to sú moje posledné slova. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je Attila Mong. Je to novinár a vydavateľ e, portálu atlaso.eu. Takže Attila, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja som žurnalista a pracujem pre investigatívnu žurnalistickú mimovládnu organizáciu v Maďarsku, ktorá vznikla pred troma rokmi, čiastočne ako reakcia na mediálnu situáciu, ktorá panuje teraz v Maďarsku a tiež pracujem pre mediálny think tank, tiež mimovládnu organizáciu, ktorá monitoruje mediálnu situáciu v Maďarsku. No a moja prezentácia zdôrazní to, čo sa deje v mediálnom prostredí v Maďarsku, čo je v Európe bez e, precedentné od autocenzúry až po nejakú cenzúru. No a hlavným mojim argumentom je, že súčasná vláda používa techniky proti médiám, ktoré vidíme len v autoritár, autoritárnych alebo poloautoritárskych e, krajinách. Ohrozuje to nezávislosť médií, aj diverzitu médií a tieto postupy sú systematické. A to by som chcel v mojej prezentácii zdôrazniť systematické, pretože to nie je náhodné. Je to samotný premiér, ktorý e, vyjadril svoje názory e, počas e, prejavu v Rumunsku minulý rok, kde hovoril o zriadení slobodného štátu, kde demokratické práva, demokratické hodnoty ovplyvňujú, sú ovplyvňované národnými záujmami, čiže najskôr um, či hodnotu majú mm, národné záujmy, až potom demokratické práva. No a vo svojej prezentácii tiež citoval e, príklady e, Turecka a Ruska ako príklady pre, e, pre Maďarsko ako krajiny, ktoré by Maďarsko malo sledovať. A samozrejme, čokoľvek sa deje v maďarských médiách, to nie je nič nové. Začalo to už v roku 2010, možno si na to všetci pamätáte, prijatie nového mediálneho zákona aj v Európskom parlamente to spôsobilo búlivé debaty. Mediálny zákon podľa mňa vytvoril rámec toho, čo nasledovalo potom. Vytvorilo to právny rámec, veľmi dôležitý právny rámec, ale čo je ešte dôležitejšie, to sa ešte systematickejšie veci potom. No poprvé, tu zvláštna transformácia e, štátnych médií. Hovoríme o transformácii štátnych médií na verejné, verejnoprávne. Ehm, už e, v Maďarsku vidíme transformáciu verejnoprávnych médií na štátne médiá. No a e, ten štátny, štátny kanál a, a správy v ňom niekedy pripomínajú Severnú Kóreu. Ja len ukážem tento príklad, e, tento otázok je o hospodárskej analýze. verejného kanálu verejnoprávnej televízie ukazuje sa, že narastli tam mzdy, je to rozvinutejšie a zvyšuje sa HDP. To je veľmi sofistikovaná hospodárska analýza spravodajského kanála, verejnoprávneho spravodajského kanála. A potom nevidíte že zvyšuje zvyše zdy sa dá míňať viac, nož eh, verejnoprávne médiá v Maďarsku mm, štáty neboli vždy, boli vždy pod eh, politickým tlakom, dokonca aj eh, pred nástupom súčasnej vlády, avšak teraz skutočne je toto bezprecedentné, je to pod vplyvom jednej strany a oni veľmi servilne poslúchajú vládu a vysielajú v podstate len propagandu. a je to veľmi dôležitý hráč na maďarskom trhu. Toto, toto ukazuje tento graf, skutočne astronomický rozpočet eh, maďarskej verejnoprávnej televízie alebo vysielania eh, v porovnaní s ročným rozpočtom druhého, tretieho najväčšieho kanála, čo sú komerčné stanice. Maďarskí daňoví poplatníci míňajú skutočne obrovské peniaze na eh, verejnoprávne vysielanie čo vôbec nesúvisí s v podstate s verejnoprávnym záujmom. Štát systematicky ovplyvňuje a narúša médiá a reklamný trh. Najväčší, najlepší príklad z minulého roka je, čo sa stalo s maďarským no, reklamou no, mediatexta. To komerčný kanál, najväčší komerčný hráč v Maďarsku. No a na tomto grafe vidíme, že štátny zisk z reklamy tak bolo 80 ani bolo 80%, čiže vidíme to, že to je z jedného kanála. No a súčasne štátny príjem z propagácie dane je skutočne e, zanedbateľný. Je to približne 30 miliónov eur, ale je to skutočne veľmi významná prekažka pre jedného vysielateľa. No a prečo tento? Práve pretože tento e, vysielač RTL zmenil pomer pokrytie pred dvoma rokmi. Oveľa viac sa zameriava na politické otázky, no a e, vyšetruje celkom jasne korupčné prípady vlády. To ukazuje známy prípad jedného z jedného z maďarských ministrov. Takže RTL sleduje eh, dôležité politické a korupčné prípady a preto len ho tá dáne z reklamy. No a ďalším hráčom je TV2, čo už je v rukách podnikateľov blízkych vláde. Ja ukážem jednu prísvitku, čo je hlavný konkurent No, je to, zaoberá sa hlavne bul, bulvárom a toto ukazuje e, správy najväčší konkurent RTL, ktorý sa nezaoberá teda e, politickými záležitosťami, ale bulvárnou problematikou. No a súčasne trh je narušený ďalšími spôsobmi. Toto je internetová stránka mediálnych spoločností, ktoré sú blízke vláde. Je skutočne veľká časť trhu, mediálneho trhu v Maďarsku, ktorá patrí podnikateľom blízkym vláde. Štátna propagácia sa používa na odmenu lojálnych spoločností. Naša štúdia bola zverejnená minulý rok, ak vás to zaujíma. E, e, nazýva sa soft censorship, taká meká cenzúra na maďarskom trhu a ukazuje sa, že e, sa odmenujú lojálne médiá. No a tento graf ukazuje tri veľké e, časopisy a noviny blízke vláde a ich podiel e, na celkových príjmoch z reklamy. Takže je pár novín, kde hlavným zdrojom príjmov je štátna reklama. Čiže skutočne 40% je priamo z reklamy štátu. A v porovnaní so štvrtým hráčom, to je týždenník, nezávislý týždenník v západných rukách v Maďarsku, HVG, kde význam štátnej propagácie v ich príjmu z reklamy je približne len 4%, takže štátna propagácia reklama sa používa na jasné narušenie trhu. No a ten dôležitý prípad z minulého roka, ktorý ukazuje, že je tu priama politická interferencia v niektorých redakciách. Jeden z najväčších hráčov na online trhu bol origom.hu a politickými zásahmi šéf-redaktor a jeden z najdôležitejších investigatívnych žurnalistov bol odstránený tohto miesta. No a na protest niektorí žurnalisti opustili spoločnosť. Už eh, všetci žurnalisti hovoria o politických eh, zásahoch. No a touto spoločnosť eh, vlastní najväčší telekomunikačný hráč, ktorý vlastní Deutsche Telekom. Čiže je to dôležitá, silná spoločnosť, no a dokonca aj táto spoločnosť bola nútená hm, politickým zásahom odvolať niektorých zo svojich eh, redaktorov. No a na záver, pár čísiel. Naše štúdie ukazujú, že žurnalisti v Maďarsku hovoria o zhorčujúcej sa situácii v slobode médií. Toto, to, toto ukazuje, ako maďarskí, maďarskí žurnalisti ohodnotili mediálnu slobodu od 1 do 10, vidíme, že to klesá a rovnako viac žurnalistov a novinárov hovorí o význame politického tlaku. Takže teraz približne polovica maďarských žurnalistov hovorí, že politické zásahy a vplyv je taký dôležitý pri ich práci, že to ovplyvňuje slobodu médií v Maďarsku. Ja pracujem pre MVOčku investigatívneho žurnalistu, ktorú priamo zasiahla daň média a MVOčky, o ktorej hovorila Veronika. A myslím, že toto je tiež bezprecedentné, aby európska krajina takto postupovala proti MVOčkám a občianskej spoločnosti. A na záver ďakujem pekne za pozvanie. A len jedna pripomienka. Naša organizácia nikdy nebola pozvaná do maďarského parlamentu aby sme hovorili o probléme občianských práv. Takže som veľmi rád, že môžeme sa vyjadriť tu, pretože maďarský parlament e, náš problém jednoducho nezaujíma. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujeme pekne. A teraz si počujeme pani eh, Barboru Černuš- Černušakovú, ktorá vystúpi v mene Amnesty International. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Dúfam, že mi teda funguje mikrofón. Ja som v medzinárodnom sekretariáte Amnesty International, mám na starosti Maďarsko a budem hovoriť trošku v širšom kontexte o ľudskoprávnej situácii v Maďarsku za ostatné obdobie a potom by som chcela povedať, prečo ide otázky relevantné pre EÚ. Takže, ak dovolíte, povedala by som niečo aj k tomu, ako reagovala EÚ, respektíve jej inštitúcie. Maďarsko, teda ľudskoprávneho hľadiska, monitorujeme už 3 roky. V roku 2010 to začalo celé, kedy boli spustené legislatívne opatrenia ktoré narúšali ľudské práva. A myslím si, že EÚ tomu venovala pozornosť samotnom začiatku, preto, lebo tu boli určité obavy v súvislosti s, ústavno, s ústavnoprávnosťou a e, s legislatívou EÚ. Ide o Európsky dohovor o ľudských právach, e, ktorý garantuje ľudské práva a Ústavnoprávnosť je tiež jedným z princípov EÚ, čiže išlo o tieto dva aspekty od samotného začiatku. K tej reakcii budem ho, sa dostanem neskôr, ale ešte než sa do toho pustím, opíšem našu činnosť e, ako Amnesty International. My sme teda venovali pozornosť opatrenia maďarskej vlády, ktoré sa týkali viacerých oblastí ľudských práv, e, slobody prejavu, ochrany zraniteľných skupín, hlavne bezdomovcov a potom menšín, hlavne e, Rómov, skupiny LGBT. A od roku 2014 e, boli terčom aj mimovládne organizácie, ktoré zastupujú záujmy týchto jednotlivých skupín. Takže k roku 2014 by som sa teraz vyjadrila k situácii mimovládnych organizácií, už aj teda predrečníci sa k tomu čiastočne vyjadrovali. Celé to začalo politickými vyhláseniami špičkových politikov, špičkových zástupcov vlády. Oni tvrdili, že mimovládky sú platení agenti, ktorí sa snažia v Maďarsku presadzovať eh, záujmy cudzích mocností a tak ďalej. Toto potom tieto heslo vyhlásenia potom nadviazali konkrétne opatrenia vlády proti týmto mimovládnym organizáciám a potom e, začali aj trestnoprávne konania proti takýmto mimovládkam a v septembri bola dokonca aj policajná hrazia, tu už tiež jeden z spomínal. Takže e, tie vyhlásenia, politické vyhlásenia, či je to naozaj ľudskoprávny problém, myslíme si, že áno pretože politické vyhlásenia, ktoré mimo vládky stigmatizujú a nejakým spôsobom explicitne hovoria o nich ako o agentoch cudzej moci, tak toto je v zásade zasahovanie do slobody prejavu. Takže aj takéto verejné vyhlásenia sú problematické. Osobitný spravodajca má pocit, že aj nejaké kontroly zamerané na vládne organizácie sú rovnako problematické. V prezentácii predrečníka sa spomínal audit konzorcia mimovládok, tých štyroch. A, a teda, že vraj by to mohlo viesť k prerušeniu ich e, daňovej registrácie. No, že by mohli e, skrachovať, že by mohli byť e, vyradené z prevádzky. Toto je naozaj veľmi závažné porušenie práv mimovládok a práva na prejavu a tieto milátky skrátka pôsobia v, klame, v klíme, eh, kde táto hrozba naozaj hmatateľná, naozaj zhmotnená. A ide o opatrenia nielen proti milátkam, ktoré sa nejako eh, priamo stali terčom týchto auditov, ale má to vlastne dopad aj na širšiu spoločnosť. Eh, je to taký zastrašujúci efekt. Mm, mimovládky majú obavy, Napríklad tie norské prostriedky sú predmetom stigmatizácie a, a mm, mimovládky sa boja ich využívať eh, vzhľadom na tie vyhlásenia, vzhľadom na tie razie, vzhľadom na tie ďalšie opatrenia. Takže mám pocit, že je na mieste zdôrazniť, že toto sa nedeje v nejakom vzduchoprázdne, a už aj predečníci spomínali, že sú tu aj ďalšie opatrenia, ktoré vláda prijala, Prijímal v roku 2010. Nemám veľa času, takže ak dovolíte stručne, by som prebehla jednotlivé z nich. V roku 2013 vláda takto, 2012 vláda začala príjmať opatrenia proti bezdomovcom, bola tu snaha o kriminalizáciu, toto ale zastavil ústavný súd, ale znovu sa to vrátilo v roku 2013 vládna vyhláška, ktorá umožňuje mestám a obciám vykázať tieto osoby z verejných priestorov, zakázať teda prespávanie na verejnosti. Potom v roku 2013 právo alebo zákon o slobode vierovýznania e, eh, proti rôznym náboženským skupinám v krajine. E, teda je e, povinnosť e, obnoviť si registráciu, e, sú tam určité kritéria, ktoré sú veľmi prísne, to sa dostalo až na Európsky súd pre ľudské práva a tento súd mal pocit, že ide o neprimerané opatrenie, že ide o porušenie Európskeho dohovoru. Ďalej zmeny v ústave v rokoch 2011-2013. Znova to vzbudilo obavy v súvislosti so základnými slobodami a právami, napríklad nediskriminačný rámec, jeho podkopávanie, pretože niektoré z dôvodov na ochranu boli vypustené. Potom prístup k potratom, k interrupciám. Toto je vec, ktorú sa snažila ústava obmedziť. A potom otázky sú s trestným právom a s väzením zmeny týkajúce sa slobody prejavu, teda mediálny zákon v roku 2010 prijatý. Toto zrejme bude predmetom jednej z ďalších prezentácií. Ale nie sú to iba legislatívne opatrenia, ale aj iné opatrenia ako napríklad tá daň z reklamy, čo tiež ovplyvňuje fungovanie médií a celkovo fungovanie slobody prejavu v krajine. A teraz tej reakcii EÚ. Európsky parlament situáciu monitoruje, vydal viacero uznesení o tom zákone o médiách, o ústave a o nezávislosti súdneho systému, čiže nad rámec e, ľudskoprávnych otázok týkalo sa to aj e, zásad právneho štátu a tento, toto vypočutie je tiež jednou z takýchto aktivít. Európsky súd e, sa zaoberal teda ľudskými právami a ústavnoprávnymi záležitostiami viackrát ukončenie eh, mandátu ehm, osoby zodpovednej v Maďarsku, ktoré bolo súdom zvrátené, potom vek odchod do dôchodku súdcov. Toto bol tiež spor, ktorý prehralo Maďarsko v roku 2012. Chcela by som zdôrazniť, že je dôležité, aby komisia situáciu eh, ľudskoprávnu Maďarsku naďalej ehm, monitorovala, ale nie len v rámci konaní o porušení, ale aj v rámci posilňovania zásad právneho štátu. Toto je mechanizmus, ktorý existuje a umožňuje príjmať sankcie voči členským štátom, kde sú nejaké problémy s zásadami právneho štátu. A ešte na záver zo pár slov k rade. Aj rada chce viesť eh, v rámci rady E, viesť dialog s členskými štátmi, ale mm, zatiaľ sa to v ľudskoprávnej oblasti veľmi nevyužívalo a malo by sa. Čiže aby som to zhrnula, preto som to poňala z takého širšieho uhla pohľadu, lebo keď sa na to pozriete tak celostne, tak e, tie farby sú také šedivé a taký patchworkový prístup od prípadu k prípadu je nepostačujúci a možno by bolo dobré, keby EÚ veci vnímala v širšom kontexte a tiež aby EÚ vedela, aká je interná ľudskoprávna stratégia, ktorá by sa mala v takomto prípade uplatňovať. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem pekne aj za to, že ste boli veľmi struční. Teda poslanci budú mať možnosť položiť otázku a bude môcť byť náležitá diskusia, takže ďakujem pekne. Teraz vystúpi pani Weber, ktorá pôsobí v Rade Európy ako poradkynia komisára pre ľudské práva. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, teším sa, že tu dnes môžem byť a podeliť sa s vami o nejaké úvahy, v súvislosti s tými hlavnými výzvami ľudskoprávneho hľadiska v Maďarsku. Pán Nils Mušnex nedávno, 16. decembra, vydal správu, ktorá vychádzala zo zistení z výjazdu do Maďarska v júli 2014. Správa sa zameriava na tri hlavné otázky. Je to sloboda médií, boj proti netolerancii a diskriminácii a ľudské práva žiadateľov o azyl, utečencov a imigrantov. Od zverejnenia tejto správy sme dostali pripomienky maďarských zástupcov, maďarských orgánov. Aj to bolo zverejnené na našej stránke vedľa tej správy a ja dúfam, že toto je teda východisko dialogu o otázkach, ktoré tá správa zdôrazňuje. Správa k dispozícii v prekladoch tak to bola preložená a mala byť v dispozícii onedlho už aj v maďarčine. A teraz k obsahu. Vítajú sa tam, vítajú sa tam určité pozitívne aspekty, napríklad zlepšenia mediálnej legislatívy, teda ten reštriktívny balík v roku 2010 a potom určité zlepšenia, toto vítame, ale zároveň sú tu aj určité obavy, ktoré zdôrazňujeme. No a ktoré sú tie hlavné výzvy z hľadiska mediálnej slobody? O niektorých z týchto veciach už hovorili aj predračníci. Komisár má naďalej obavy v súvislosti s právnym rámcom a politickými tlakmi z očí voči médiám. Sú tu určité ustanovenia, ako napríklad sankcie. Toto obmedzuje mediálnu slobodu a viaceré médiá eh, skladka musia pristupovať k autocenzúre. Legulatórne pravomoci mediálnej rady ruka v ruke s zraniteľnosťou zo strany politickej kontroly alebo politického vplyvu e, vyvíjaného na e, túto radu. Toto je tiež vnímané ako problematické. A potom sú tu ďalšie veci, ktoré sa už spomínali, napríklad tá daň z reklamy, obmedzenia politickej propagácie alebo zavedenie tej internetovej dane. A bol tu takýto nápad, ktorý nakoniec padol, že toto obmedzuje mediálny pluralizmus v Maďarsku. Konkrétne odporúčania sú tam tiež uvedené. Správa e, sa zaoberá aj teda bojom proti netolerantnosti. Máme tu extremistické organizácie a ich napojenie na politické strany v parlamente. Osoby, ktoré otvorene vystupujú proti Rómom a proti Židom. Čiže je tu výzva maďarským orgánom, aby zakročili proti diskriminácii a netolerantnosti rozhodnejším spôsobom, napríklad lepším prešetrením e, rasovej motivácie určitých e, trestných činov a zavedením náležitých e, sankcií voči jednotlivcom a skupinám, ktoré propagujú alebo konajú, robia činy motivované rasovou nenávisťou, ktoré podkopávajú princípy demokracie a právneho štátu. Boj proti diskriminácii na akomkoľvek základe je tiež potrebné posilniť prístup Rómom k systému vzdelávania, k bývaniu, ehm, k vzdelávaniu. Toto všetko je potrebné zlepšiť. Hmm, maďarský zákon o verejnom vzdelávaní bol nedávno pozvenený, bolo to 16. decembra. Podľa našich informácií, a to platí od 1. januára, alebo takto nadobudlo účinnosť, to vláde umožňuje vytvoriť určité výnimky, pokiaľ ide o zákaz diskriminácie, teda segregované vzdelávanie bude v zásade z hľadiska možné, čo porušuje smernicu o rasovej rovnosti, smernicu EÚ. Správa sa samozrejme nemohla venovať všetkým otázkam, ktoré súvisia s ľudskoprávnou situáciou Maďar, pardon, Rómov v Maďarsku, ale Rada Európy má komisiu pre netoleranciu a rasizmus. Táto komisia tiež vycestovala do Maďarska a onedlho vydá správu o, o tejto návšteve a bude sa zaoberať e, podnecovaním e, nenávistí e, proti Rómom a iným menšinám, iným skupinám, etnickým skupinám v Maďarsku. Preto sa chystá potom práva postihnutých. V Maďarsku komisár navštívil inštitúcie, kde boli osoby s duševnými, s fyzickými postihnutiami. Mnohí z rezidentov vlastne vôbec nemali čo hľadať v tejto inštitúcii. Komisár teda odporúča, aby príslušné orgány prestali umiestňovať postihnutých do takýchto obrovských inštitúcií, aby sa radšej otvárali menšie inštitúcie, zdroje by sa mali presunúť od inštitúcií k, individu, k individualizovaným podporným službám. Európske prostriedky, plán na ich využívanie, e, na vytváranie zariadení pre do 150 osôb. E, od tohto sa upustilo. Štrukturálne fondy a verejné prostriedky e, sa e, miesto toho využili na renováciu veľkých inštitúcií. Toto kritizovala aj príslušný výbor OSN. Zaoberáte sa právami postihnutých. Poručníctvo v Maďarsku obmedzenie práva na rozhodovanie, e, toto podľa nás tiež nie je e, v súlade s ľudskoprávnymi štandardami. Tiež je sklamaním, že pokroky v boji proti netolerantnosti diskriminácii, pokiaľ ide o skupinu LGBTI, že e, skrátka tým nedošlo. E, boli tu snahy zakázať gay pride, e, ohrozenie bezpečnosti účastníkov. E, toto všetko sú veci, ktoré vnímame ako problematické. Ďalšie veci, ktoré e, sa tu už načetli. E, jedno z nich je bezdomovectvo. Komisár viedil opatrenie, e, vyjadril obavy, že politika uplatňovaná v mestách a obciach, ako napríklad v Budapešti, je v zásade kriminalizáciou z praktického hľadiska neza z hľadiska kriminalizácie bezdomovectva a e, teda je tu výzva um, príslušným orgánom, aby sa táto situácia uh, riešila. Najvyšší súd Maďarska rozhodol o tom, že e, tá vyhláška budapeského magistrátu týkajúca sa bezdomovectva porušuje legislatívu, čo len potvrdzuje zistenia nášho komisára ďalšia problematická otázka to je extenzívne využívanie ehm, zadržiavania ehm, žiadateľov o azyl. V roku 2013 boli zavedené opatrenia, podľa ktorých 25 osôb sa nachádzalo v takýchto e, záchytných e, táboroch. Počet žiadateľov o azylu e, narastá. Tieto zariadenia majú iba určitú obmedzenú kapacitu, čiže je to problematické. E, mali by sa využívať skôr alternatívne prístupy a mohli by sa zlepšiť aj e, tie zachytné režimy. Momentálne je to celé svojvoľné a nie je to náležite súdne monitorované. V oktobri bolo vydané stanovisko v tom zmysle, že e, to monitorovanie zo strany súdov v azylovom konaní je nepostačujúce. Pokiaľ ide o rodiny žiadateľov o azyl s maloletými e, deťmi, e, tam vyzývame, aby sa vec okamžite e, zlepšila, aby sa takéto deti v zachytných táboroch mm, nenachádzali. A potom boj proti bezštátnosti v Maďarsku osoby, ktoré sa nachádzajú na území Maďarska bez eh, po, po, bez práva na pobyt, eh, že tieto nemajú možnosť sa legalizovať. Toto je porušenie medzinárodných záväzkov Maďarska a je potrebné eh, to riešiť. Zákonnosť pobytu, toto je formulácia teda problematická, momentálne ju preveruje ústavný súd. A na záver ešte jeden trend, ktorý sa tu už spomínal. Ide teraz nová o vec, ktorá nie je v súlade so svojím právneho štátu. Ide o zmeny týkajúce sa nezávislosti inštitúcií, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v celom tom systéme rovnovách e, a záruk v Maďarsku. Vládne opatrenia obmedzujú e, možnosť e, kritikov ozvať sa na verejnosti a v médiách sú to také kontroly, ktoré sa spomínali, e, kontroly zo strany kontrolného úradu, ďalej e, rôzne stigmatizujúce e, prejavy o Ehm, týkajúce sa a milovaných organizácií, a taktiež mediálny pluralizmus, útoky naň. Toto sú mimoriadne znepokojujúce trendy a je potrebné tieto veci e, sledovať. Váš výbor by to mal tiež robiť, takže ja dúfam, že náš dialog na túto tému bude pokračovať. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much. And now I give the floor to... Ďakujem veľmi pekne. Teraz zostane Posledné, ako posledné slovo pán Zoltán Kováč, nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja som trochu rozmýšľal, že akom jazyku budem hovoriť a predsa len budem hovoriť po maďarsky. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Chcel by som zopakovať to, čo som práve povedal. Ja sa nachádzam v dosť ťažkej situácii, keď sa musím rozhodnúť, že akým jazykom budem hovoriť, pretože ste tu predniesli viacero lingvistických problémov ohľadne takéhoto typu prezentácií, ktoré tu boli prednesené, aj keď hovoríme o kontexte takéhoto stretnutia, ktoré tu je zorganizované. Ale jedna vec, ktorá mi v tomto kontexte napadá, je to, že vlastne toto vypočutie ako keby piaté, piatá séria už nejakej midlovej opery, seriálu, kde vlastne ani scenáristi nevedia, že o čom vlastne už majú písať, pretože chcete hovoriť na jednej strane o všetkom a hovoríte aj o ničom, hovoríte veci, ktoré síce sa zdajú byť špecifickými, ale nie sú špecifické a v rámci takýchto okolností jednoducho je dosť ťažké mať nejaký konkrétny dialog takým spôsobom, aby ten váš, eh, váš hlas zaznel, predovšetkým pokiaľ ide o efektívnosť eh, dosiahnutia nejakého želeného výsledku. Keď maďarská vláda vyhrala 2014 voľby, pardon, 2010, tak sme povedali, že veci v Maďarsku sa nevyvíjajú správnym smerom. Za posledných 4,5-5 rokov, ktoré teda uplynuli, odkedy sme zaznamenali prvé víťazstvo, tak sme chceli dosiahnuť určité konkrétne výsledky. Ale je ťažké um, mať nejakú formu dialógu alebo diskusie ohľadne záležitosti, keď vaši oponenti jednoducho popierajú všetko paušálne, že majú takúto politiku. A teraz ja používam to slovo politika úmyselne, pretože my nemôžeme vlastne takýmto spôsobom začať nejaký profesionálny dialog, pretože všetko sa tu spolitizovalo. Takže oficiálne stanovisko maďarskej vlády je nasledovné. E, počúvame tu predpojaté názory a vyslovené lži. Hovorí, uvádzajú sa tu veci, citujú sa tu veci, ktoré nikdy neodzneli také potom ako sú citované a je ťažké diskutovať s ľuďmi, keď, hovor, keď postupujú takýmto spôsobom. Takže Zdá sa mi byť úplne beznádejné v nejakých 5-10 minútach reagovať tu na obvinenia a na takéto emo- emočné výlevy nejakým správnym spôsobom. Takže ma, ma, vypočuli sme si tu štyroch rečníkov, štyroch rečníkov, ktorí hovorili o záležitostiach, o ktorých sme teda už počuli aj v minulosti, a to už viackrát a vo viacerých kontextoch. A to jednoducho je už únavné. Takže je beznádejné snažiť sa participovať na takom dialogu, kde sa vypočuje vždy iba jedna strana, čokoľvek povie druhá strana, tak to sa jednoducho odmietne, pokiaľ ide napríklad o zákon o médiách alebo pozmenujúce e, za zmeny konštitúcie ústavy v Maďarsku. Nemá význam diskutovať, pretože my sme jednoducho ponúkli protiargumenty, snažili sme sa hovoriť o viacerých, na viacerých medzinárodných fórach, kde boli tieto záležitosti preskúmané a kde vlastne aj tie prieskumy týchto záležitostí už boli na viacerých fórach uzatvorené a neboli tu žiadne konkrétne nálezy. A tie vypočutia, ktoré sme tu mali, myslím si, že sú predpojaté, emocionálne, ako som už povedal, neobsahujú nejaké konkrétne faktuálne informácie a to platí pre všetkých tých 40 minút od začatia tohoto vypočutia. Ale predsa len možno môžem povedať e, niečo viac e, k tomuto seriálu, ktorý tu máme. Nadácia Ökopáša pani Mora to nemôžu myslieť vážne, keď hovoria, kde majú uh, e, 80 tisíc mimovládnych organizácií, iba vzhľadom na skutočnosť, že tu je nejaký právny spor zo strany práv, e, vlády s niektorými mimovládnymi organizáciami, že by to bol nejaký útok na všetky mimovládne organizácie paušálne, predovšetkým, keď tu hovoríme o záležitostiach, keď tu iba hovoríme o 0,2% celkových peňazí, ktoré sú k dispozícii pre e, tieto mimovládne organizácie a máme určité problémy sprostredkovať e, náš argument, keď hovoríme, že vlastne naše zákony platia pre všetky organizácie. Týka sa to všetkých do jednej. A zbytočne tu hovoríme a opakujeme, že tieto organizácie by mali jednoducho fungovať v rámci určitého právneho rámca, ktorý je stanovený. A to od nich očakávame. Očakávame od každej organizácie, aby sa dodržiavali určité právne predpisy v právnom rámci. Máme tu napríklad vážny prípad, e, je to vážna vec s týmito organizáciami a vôbec nie je pravdou, že sme neschopní spolupracovať s ostatnými donormi, predovšetkým napríklad pokiaľ ide o švédske fondy, naša spolupráca so Swiss Grant, so švédskými fondami, jednoducho tam nie je žiadny problém. Takže takisto tu ďalší rečník e, zle citoval pána predsedu vlády a tieto citáty jednoducho boli už vyvrátené viacerých, viacerokrát. To sú jednoducho vyslovené lži a jednoducho nemám čo k tomu už dodať. Pokiaľ ide o Amnesty International, tí uvádzajú, že Maďarsko je monitorované už 3 roky. A ja by som sa chcel spýtať na sedovnú otázku. Prečo nepreskúmali Maďarsko v roku 2006 napríklad, keď sa udiali také záležitosti, ktoré sa jednoducho neudiali, v inej krajine, v žiadnej inej krajine, iba v Maďarsku. Takže to sú stále tie isté príbehy dokola a dokola a Zdá sa, že v tomto kontexte sa vníma ten rok 2010 ako keby nejaká zvláštna zmena, ale vlastne ani tie údaje, ktoré nám tu predniesli rečníci, nepodporujú tieto, uh, takýto facet tejto diskusie. Takže Hovoríme tu o viacerých záležitostiach, budeme o nich ho- hovoriť aj naďalej. A naši oponenti jednoducho ignorujú naše reakcie napríklad na problém bezdomovectva. A v minulých 4 rokoch sme vytvorili e, príbytky pre bezdomovcov, a, azylové domy a každá, každý bezdomovec má možnosť skloniť hlavu pod strechu v takomto príbytku. Takže to je veľká vec, ktorú sme dosiahli. A Maďarsko je krajinou, ktorá vlastne vynakladá najviac v porovnaní s HDP, eh, ak to porovnáme s ostatnými európskymi krajinami, práve na riešenie tohto problému. Takže mohol by som tu hovoriť o týchto skutočnostiach, ktoré tu odzneli z úst predrečníkov, ale jednoducho už nemám na to čas. Ale predsa len jedna vec, ktorú by som chcel spomenúť a toto sú veci, ktoré jednoducho nemajú zmysel pre vážnu diskusiu, pretože jednoducho ten spôsob, akým to je celé zorganizované, nie je správny. A čo tu chceme dosiahnuť, Chceme nájsť správny rámec na naše diskusie aj so všetkými partnermi, ktorí sa chcú s nami zhovárať. Treba povedať, že naša vláda je predmetom viacerých vyšetrovaní, tieto boli uzatvorené už medzičasom a treba povedať, a to zopakujem, že maďarská vláda bude vždy pripravená a otvorená z oči voči diskusiám, kde bude vzájomná snaha dohodnúť sa, dohovoriť sa. Takže my chceme tieto záležitosti spomenúť e, v tom zmysle, aby sme diskutovali teda o záležitostiach, ktoré vychádzajú zo skutočnosti a správnych rámcov a predpokladov, ktoré sú naše krajine. Ja si myslím, že výbory ako tento by sa mali jednoducho venovať vážnejším záležitostiam, ktoré sú v Európe. A táto diskusia je jednoducho e, nemá žiadny význam. Nehovoríme to o budúcnosti eura, Európy Nehovorí sa tu o integrácii, nehovorí sa tu o migrácii teroristických útokov. Stále sa tu iba vraciate k takýmto témam, ako je táto, a to jednoducho nemá žiadny význam. Takže to je vlastne z mojej strany všetko, pokiaľ ide tieto záležitosti a čakám na vaše odpovede. Ďakujem. Otázky, pardon. Ďakujem pekne, vážený pán Kovač, ďakujeme za vaše rady. Teraz otvoríme fórum pre otázky. E, je tu viacero prihlásených rečníkov, takže ctení kolegovia na to, aby sme zabezpečili určitú politickú vyváženosť, e, dostanú ako prvý slovo koordinátori. V podstate každý poslanec e, je pripravený spýtať sa nejakú otázku a takýmto spôsobom zabezpečíme, že budete môcť sa vyjadriť Takže poprosím vás skutočne dodržiavať ten čas na dve minúty a takto sa dostanete k slovu všetci. Political balance at the beginning, uh, given the sensitivities around the hearing. Um, and we will start with the EPP and um, Takže začne EPP, pani Holmajerová, nech sa páči. Stick to two minutes if you can. Thank you. Takže veľmi pekne ďakujem. Ďakujem všetkým tým, ktorí sú zúčastnení na tomto hearingu, teda ktorí sú tu. Ďakujem aj našim hosťom. Ja mám teda konkrétne otázky. Konkrétne otázka pre pani Mora. Aký kon- aké konkrétne výčitky sa vám robia? A bude tu nejaký právny proces vo vzťahu vašej organizácii v Maďarsku? To je tá informácia, ktorú sa sme počuli my, pokiaľ ide o spreneverenie peňazí alebo nesprávne vynakladanie peňazí, ktoré vám boli zverené, takže možno by som z vašej strany chcela počuť objasnenia tejto situácie. A po druhé by som bola rada, počula aj informácie ohľadne tých e, vyšetrovaní, ako to u vás prebiehalo, pretože napríklad vyšetrovanie, ak takéto podozrenie je, ale to vždy závisí od toho, ako takéto prešetrovanie postupuje, takže by ma zaujímalo, keby ste nám popísali, ako to prebiehalo. Druhá otázka na pána Mona. Hovorili ste tu o politickom tlaku. Mohli by ste ešte raz presne popísať, ako z vášho uhla pohľadu tento politický tlak vyzerá a ako vlastne aký to má na vás dopad. A pre pána Kováča je otázka, boli by ste ochotní Európskemu parlamentu, pokiaľ ide o tie Mohli by ste reagovať na otázky Európskeho parlamentu v tom vzťahu, že ako mimovládne organizácii, kde takéto prešetrovania sa konali, kde došlo k zneseniu nejakého obžalovania. Mohli by ste nejako to konkrétne popísať, ako to prebieha, aby sme sa jednoducho vrátili k meritu veci v tomto výbore. A pokiaľ ide o predstaviteľa eh, ombudsmana. Eh, ja by som sa chcela spýtať, že A to chcem povedať, že trochu sa to objavili aj témy, ktoré ma iritovali. Tieto sa týkajú viacerých iných aj napríklad pokiaľ ide o otázku, že v akých zariadeniach sa nachádzajú napríklad postihnutí ľudia, ako sa s nimi zaobchádza. To napríklad včera sa tu objavilo. To bola téma, aj ktorú sme prerokovali s pánom Timmermancom, kde vlastne nielen, netýkalo sa to iba Maďarska, ale aj iných krajín, bo sú to viaceré názory, postoje jednotlivých krajín v rámci teda toho kontextu ľudských práv. Máte možno vy pocit, že sú tu nejaké je tu zlé zaobchádzanie s duševne postihnutými ľuďmi vo vašej krajiny, alebo to, čo ste povedali, je skôr nejaké doplnenie kontextu tých informácií o Maďarsku. Ďakujem, Monika. Pani Zipel, nech sa páči, za SND. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja sa celý čas pýtam, že či na začiatku diskusie skutočne sme mali tu nejakú diskusiu o rokovacom poriadku, alebo EPP tu jednoducho prezentovalo svoju politickú víziu, pretože neopustili jednoducho miestnosť a teraz e, máme zasa my menej času na otázky. A tá otázka, čo sa spýtal pán Kováč, budeme tu stále hovoriť iba o Maďarsku? To nie je našim rozhodnutím, ale vy e, vláda pána Orbána, môžete jednoducho prispieť k tomu, aby tu neboli nejaké príčiny na to, aby sme stále hovorili o Maďarsku. A pán Kovač, keď sa tu sťažujete, samozrejme máte právo na to, počas prvých 40 minút tu bolo veľa emočných výlevov a málo faktov, tak vy ste jednoducho v prvých minútach mm, vášho príhovoru takisto prispeli do tejto mydlovej opery a nebolo to nejako veľmi obsažné. Konkrétne otázky z mojej strany. Pani Mora, vy vlastne už vo vašich úvodných slovách ste celkom konkrétne popísali, že akými aktivitami vlastne práca mimovládnych organizácií bola zmenená. Mohli by ste možno z vašej každodennej skúsenosti povedať, akým zmenám tu došlo a či tu boli nejaké konkrétne dopady, možno v tom zmysle, že ľudia už sa neangažujú do vašich aktivít, že ich je menej, alebo je práve opačná situácia, že ľudia sa jednoducho hlásia k vašej práci vo väčšom množstve alebo nejaká otázka, či máte nejaké želania, akým spôsobom by vám napríklad mohli európske inštitúcie, či rada alebo komisia mohli pomôcť. A ďalšia otázka pre pani Weber z Európskej rady. My sa musíme tu jednoducho stále zaoberať populistickými vyjadreniami predstaviteľov Fidesu, ako napríklad aj reakcia pána Orbána, pokiaľ ide o útoky na Charlie Hebdo, kde vlastne vyjadril prepojenie medzi hospodárskou migráciou a nebezpečenstvom e, zo strany atentátníkov v našich členských krajinách. Ako vy vnímate takéto zostrenie retoriky z Orbána, ktorá vlastne je zacielená aj proti menšinám, alebo z vlastnej otázky by ste mohli odpovedať na otázku, že čo by mohli teda európske inštitúcie urobiť v tomto zmysle, aby sme nejaký protipol ponúkli z našej strany. Ďakujem pekne, Birgi, Poprosím vás, rečníci, máme tu 17 prihlásených poslancov, ktorí sa budú pýtať, takže si zaznačte tie otázky, ktoré sa týkali priamo vám, ako odznelo vaše meno, aby ste potom na ne mohli odpovedať. Teraz za pán Kirchhoff. Ďakujem pekne, vážený pán predseda jedna, respektíve dve otázky pre pána Kováča, ale predtým, než sa ich spýtam, by som chcel zopakovať môj názor, že Európska komisia dohliada na plnenie e, do európskych zmluv, nie Európsky parlament a Európska komisia je tá, ktorá má monitorovať nejaké porušovania e, pravidel právneho štátu. Takže ja jednoducho mám veľký záujem vypočuť aj stanovisko predstaviteľa Európskej komisie, pretože tu sa veľmi presne dozviem z ich monitoringu, čo sa vo vašej krajine deje. Pán Kovač, pokiaľ ide mimovládne organizácie, to je jedna otázka, je to skôr taká faktická otázka z mojej strany. Ako to vyzerá s registráciou mimovládok? E, je tu nejaký konkrétny proces, ktorý musia mimovládky zvládnuť? Hovorili ste takisto o veľkom množstve mimovládnych organizácií, ktoré máte, to je úplne ohromujúce číslo. A hovorili ste aj o veľko, veľmi malom množstve organizácií, e, kde sú nejaké právne spory s nimi vo vzťahu k vláde, takže mohli by ste nám povedať, že aký vzťah alebo či tento vzťah, ktorý tu je, súvisí s nejakou politickou agitáciou alebo inými názormi alebo fungu- princípmi fungovania týchto organizácií, či to súvisí s tými finančnými problémami, ktoré tu boli odznené, eh, prezentované. A ešte jedna vec, pokiaľ ide o rast mimovládnych organizácií, je to nejaký kontinuálny rast od eh, vtedy, odkedy demokracia sa vrátila do, do Maďarska. A koľko mimovládok ste mali predtým, než nastala zmena k demokracii v Maďarsku? Ďakujem pekne. Teraz za skupinu GUE. Martina Anderson, nech sa páči Martina. Ja by som chcela poďakovať všetkým panelistom a našim hosťom Oh, Aldi, sorry. Go ahead. Prepačte, Cecília. Áno, prepačte, ja som preskutil skupinu ALDE, to je neospravedlniteľné, takže Cecília Wikström za skupinu ALDE, nech sa páči. Ospravedlňujem sa. Prepačte, Martina. Ďakujem pekne, predseda. Aj vám, pán Kováč, ďakujem eh, pri všetkej úcte vy ste vítaní v tomto výbore a parlamente, aby som vám chcela pripomenúť článok 2 zmluvy. Zmluva sú, máte zmluvy sú veľmi dôležité a musíte eh, sa zamýšľať nad tým, ako vystupujete pred nami, pred zvolenými eh, zástupcami Európskeho parlamentu, keď nás charakterizujete ako telenovelu alebo mydlovú operu. To je nepriateľné. No a po druhé, chcete skutočne, aby Európsky parlament eh, skutočne prestal sa obrať ľudskými právami. Nie je ťažké, eh, očitnete nejakom spiknutí, ktoré proti vám vedie Európsky súdny dvor, Európsky parlament, Európska komisia, Rada Európy, Benátsky výbor. Nuž, eh, Benátska komisia, povedzte nám, teraz otvorenie, sme pre vás všetci klamári, alebo myslíte, že to nie je istý prvok pravdy v tomto všetkom? Bolo by férové, ak by ste nám vy vysvetlili podstatu. Musí tu byť istý element pravdy v kritike, ktorú vyslovujú všetky európske organizácie, ktoré som vymenovala na no k tým príbytkom pre bezdomovcov. Uznávam to rešpektujem to a oceňujem, že maďarská vláda to urobila. Tých najzraniteľnejších, ale bolo skutočne nevyhnutné súčasne kriminalizovať bezdomovcov. Mne je trochu zbytočné nútiť tým najzraniteľnejším, ktorí, alebo teda uvalovať na nich pokutu, na tých najzraniteľnejších, ktorí spávajú na ulici. Nuž no eh, treba, aby v konaní vlády bola istá konzistentnosť. Vypočuli sme si dneska obrovské problémy o mediálnej slobode, MBOčkách. Ja by som chcela povedať, že skutočne pre všetky členské štáty sú rôzne problémy a my potrebujeme nájsť mechanizmus, ktorý neustále monitoruje všetky členské štáty a ich plnenie a dodržiavanie ľudských práv a základných slobod. A treba prijať rozhodnutia, ako vy vnímate, potom mali by ste myslíte, že Európska únia by mala by mať nejaké konanské kritériá alebo komisiu na monitorovanie členských štátov všetkých. Myslíte, že to by bola dobrá myšlienka, tak aby sme nehovorili o vašej krajine, ale aby sme mali mechanizmus, ktorý by monitoroval všetky členské štáty. No, no bolo to zaujímavé a želám si vaše skutočné odpovede na tieto otázky. Ďakujem pekne, Cecília. A ešte raz sa ospravedlňujem za to, že som pomýšľal poradie. A teraz Martina Anderson za skupinu GUE. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela poďakovať všetkým panelistom za ich príspevky. Rada by som vyjadrila súhlas s tým, čo podala Cecília s tou telenovelou pretože ja to tak v žiadnom prípade nevnímam. No a ja by som sa chcela zaoberať tými pripomienkami, tomu, čo povedal Neil Muzniak, komisár pre ľudské práva. Chcel by som zdôrazniť aspekt správy, ktorú on videl a ktorá, ktoré sa dnes hovorila. Chcem sa zamerať na to, čo povedal vo vzťahu k netolerantnosti a diskriminácii. A je to, e, myslím, že vy vnímate aj jeho ako herca telenovele. dúfam, že nie. No a čo sa týka LGBT, aby e, som povedal niektorým skupinám, ktorí, e, ktoré pracujú s týmito organizáciami. V júli 2014 Európsky súd pre ľudské práva povedal, že zákaz darovania krvi homosexuálmi je neodôvodnený. Čo urobí Maďarsko s týmto zákazom e, je, čo sa týka e, vykonania rozsudku, rozsudkov ako Európske súdne dvora. No a vlá, maďarská vláda angažuje sa a spolupracuje s týmito súdmi, pretože tiež nemyslím, že Európsky súdny dvor vnímate ako, ako aktéra telenovely. E, Rumunsko Milos Musniak povedal, že tu rôzne skupiny, ktoré sa útočia na Rómov, tak môžete povedať, čo ste urobili na, ako reakciu na tieto obavy a ako spolupracujete s MVOčkami, ktoré e, spolupracujú a zaoberá sa rómskymi, e, rómskou populáciou, čo týka ďalej e, žien tu napríklad ten selfie klip, ktorý si zaslúžil veľk, veľkú mieru kritiky a obvinuje ženy samotné zo sexuálnych útokov na nich. No a aké kroky e, príjme vláda, aby napravila tieto e, spoločenské javy. No a my ako poslanci sa musíme pýtať, či situácia v Maďarsku bola napravená, zatiaľ však nie, no um, vstúpili do EÚ, ak by sa kodanské kritéria uplatňovali správne, tak by nemohlo. No a z hľadiska toho, čo povedal Nils Musniak a rozsudkov Európskeho súdneho dvora a tých príspevkov, ktoré sme tu dnes počuli od panelistov, tak myslím, že ako poslanci musíme byť znepokojení tým, čo sa v Maďarsku deje. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne teda z Judith z Argentíny, zelených a ešte predtým, som chcel povedať, že všetci, viem, že všetci chcete aj odpovede na vaše otázky, takže je v vašom záujme, aby ste svoje príspevky obmedzili na 1 až 2 minúty. A to sa dá urobiť, pretože za 1 minútu podstatu otázky môžete povedať. A robte to tak, viem, že chcete všetci odpovede, ale budeme musieť skončiť o 11. Takže prosím, zohľadnite to. Judith z Argentíny ako ďalšia rečnička, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Myslím, že Európsky parlament sa snaží pomôcť Európskej komisii prekonať kodaňskú dilemu. Už dlhé roky sa diskutuje. Parlament vo svojich správach o Maďarsku navrhuje článok 2 a prístup podľa článku 2. Rada reaguje mechanizmom právneho štátu a všetci hľadáme spôsob postupu vpred. Vidíme, že článok 7 postupu že môžeme využiť, ale v praxi to tam nesmerujem. No ale prečo to parlament robí a prečo parlament skutočne debatu o Maďarsku, prečo sa hovorí o Maďarsku, pretože my sme eh, ochrancami ľudských práv v Európe a my musíme vidieť prekonať ten strach z toho, aby sme hovorili o konkrétnych príkladoch. Hovorili sme o readmisii e, nedávno utečencov zo španielských enkláv v hraniciach. No a myslím, že by sme mali normalizovať vzťahy a povedať si, že sme priatelia a spojenci, ktorí si jasne môžu povedať o tom, čo beží dobré a čo nie. Ja by som bola skutočne veľmi rada, ak by hovorca maďarskej vlády sa s nami zapojil do vecnej debaty a je nejaký mechanizmus právneho štátu, kde Maďarsko by sa ukázalo ako štát, ktorý má problémy, na ktorých treba pracovať, a, ktoré sa zlepšujú. No a ja, ak sa pozriem na výskum Rady Európy, ktorá poukazuje na silné a slabé stránky a tak pre mňa by to bola pre mňa by to bol signál pre vládu, aby konali. No a sa tiež kontroluje otázky ľudských práv. Nikdy nie ste spokojní s ich kritikou, ale akceptujete to a pracujete s tým. A myslím, že to je spôsob, ako pokračovať vpred s 28 členskými štátmi v Európe. Ďakujem Judith. A na záver za koordinátorov Laura Ferrara, za EFD, nech sa páči, je tu. Takže prejdeme k poslancom Peter Niedermüller, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, predseda. Ja budem pokračovať po maďarsky, pretože hovoríme o Maďarsku. Vážený pán štátny tajomník, vy ste jednou z najväčších výborov Európskeho parlamentu a našu prácu ste tu označili pojmom telenovela. Ja som presvedčený, že po vašom príspevku táto telenovela, ktoré ste hovorili, tak vy ste neprotagonistom. No a zatiaľ ste nedostali veľmi špecifické otázky, ja mám však dve veľmi konkrétne. Váš premiér v decembri povedal v televízii, americkému Bloombergu, že systém check and balances je, je vynález Američanov, ktorý teraz sa používajú Európania a aplikujú v európskej politike. Ja myslím, že je dôležité, aby za účasti francúzských kolegov sme upozornili na to, že Montesky, francúzsky filozof, a ako prvý hovoril o tomto systéme, ale toto je len Taká prvá myšlienka. A druhá vec, ak váš premiér si nemyslí, že tento systém je dôležitý v tej neliberálnej demokracii, ktorú uprednostňuje on, čo to nahradí? Čo zaistí, aby právny štát prevažoval? A kde má ďalšiu otázku, dovolte mi opäť citovať premiéra pro parížských teroristických útokoch povedal, že nechceme ľudí s rôznym kultúrnym pozadím aby prichádzali vo veľkých počtoch do Maďarska. Maďarsko by chcelo, by dostalo maďarské. A to znamená, že premiér e, definuje etnickú kultúru Maďarska a chcel, aby, aby Maďarsko bolo maďarské. Či sa stane kultúrny menšinám v Maďarsku, čo bude zaručovať ich práva? Ja myslím, že to sú veľmi konkrétne otázky a ja očakávam aj konkrétne odpovede na ne. Ďakujem pekne. A ja teraz pokračujem podľa toho, ako sa ľudia prihlásili, nie podľa skupín. A teraz sa eh, Katy Pieri. Ospravedlňujem sa, že včera som nedal slovo. Ďakujem, ďakujem predseda, ďakujem všetkým rečníkom a pozvaným hostom. Mám konkrétnu otázku pre zástupcov Amnesty International a komisára pre ľudské práva Rady Európy. Ja, rovnako ako moji kolegové práve povedala, som bola znechutená tým, ako maďarský premiér Viktor Orgán, eh, Orbán eh, použil ako sa vyjadril teroristický útok, hlavne teraz v období, keď je dôležité, aby európsky lídry zjednocovali občanov, tak maďarský premiér eh, vytvára nové hranice nie medzi demokraciou a extrémistami, ale medzi Maďarmi a ľuďmi s rôznym e, kultúrnym, náboženským e, alebo etnickým pozadím. No a e, aký účinok má táto politika na tých najzraniteľnejších spoločností Rómov, židovskú obec LGBTI a imigrantov. A otázka pre dvoch zástupcov maďarských MVOčiek, ako, aký to má dopad na vašu prácu, že najväčšia politická skupina v Európe, ktorá, sú, ktorá e, je zložená z nemeckých konzervatívnych strán, vrátane e, strany nemeckej kancelárky Merkelovej neustále obhajuje a bráni e, politiku maďarskej vládnej strany Fides. Ako keby bolo pre vás, keby sa všetky politické sily spojili a povedali, že neakceptujeme takéto jasné porušovanie ľudských práv v EU a teraz po maďarsky. No a ja lutujem, že pán Kováč nedokázal využiť svoj čas na to, aby reagoval na tieto závažné otázky a povedal, že všetky, všetká kritika legitímna boli len klamstvá. Ďakujem pekne. Anna Gomeš teraz. Ďakujem pekne. Ja by som bol rada, keby nám pán Kováč, Kováč detailne povedal, ako Maďarsko by malo nasledovať a eh, Turecko, eh, Rusko, Čínu, tak ako povedal pán Orbán vo svojom prejave v júli o budúcnosti Maďarska a o tom, či to nie je to, čo už eh, aj implementuje. Aby som požiadala zástupcov ďalších eh, hostí. Čo si myslíte o odporúčaniach ministrov financií a komisára Oliho Réna, to je teraz poslancom parlamentu, proti Maďarsku, že státe finančné prostriedky, keď eh, začne kontrolovať eh, nadmerný deficit. A <coughs> čo sa deje v oblasti základných ľudských práv a povinnosti vyplývajúcich zmluvy nie je dostatočné na to, aby Orbánová vláda pokračovala v tejto represívnej politike. Čiže hrozba európskych fondov a finančných prostriedkov mala byť prepojená s základnými elementami zmluvy. A konkrétne by som sa chcela opýtať, ak som videla na zozname tých, tých MVOčiek, na vrchu bola Transparency International, čo nám môžete povedať o korupcii pána Orbána a jeho členov jeho vlády, čo by sme mali vedieť, aby sme konali Zhodno na to, akú, aké opatrenia príjme komisia, aby sme konali a zastavili to, ako Orbán a jeho vláda postupuje. Ďakujem. Ďakujem pekne. Jozef Weidenholzer, nech sa páči. Prosím vás, jednu minútu, pretože chceme aj odpovede. Nech sa páči. Ja som sa ja som sa zamyslel, či by som mal spievať potom, čo sme v telenovele, ale aj tak som sa rozhodol, že budem normálne hovoriť pre mňa je Maďarsko veľmi dôležité, pretože ja som zo susednej krajiny, e, za Rakúska, storočia a sme boli s týmto národom veľmi úzko spojení a vážime si to, čo maďarský národ urobil boli za slobodu. A o to viac je to pre nás hrozné zažívať, že nie je to žiadna že nie sú to žiadne e, dialog. Ja keď som sa stretol, keď som bol prednedávno v Maďarsku, ja stretol s rôznymi skupinami, tak mi povedali, že nemôžu to, nemôžu ja som mnou stretnúť, teda pretože ja som zahraničný politik, tak keby som ako poslanec Európskeho parlamentu bol zahraničným politikom. No a preto je to pre nás také dôležité a preto chceme s vami hovoriť o tom, ako to bude ďalej pokračovať, ako to má ďalej pokračovať, pretože ide o našu spoločnú budúcnosť. Mám dve otázky. Jednu otázku pre pani Mora či norský fond má problémy aj v iných krajinách, alebo či tieto problémy sú len v Maďarsku. A otázka pre pána Kováča. Ja ešte stále chcem vedieť, ako si vysvetľuje, že celé Maďarsko je proti, celé, celý svet je proti Maďarsku. Čo sa muselo stať, že celý svet sa sprísahal proti Maďarsku? to je vynikajúca otázka, ale kolegovia, aby sme sa dočkali aj odpovedi, tak musíme sa držať, musíme držať väčšinský čas jednej minúty. Takže ďalším väčšinkom je Louis Michel. no, vážený pán predseda, najskôr by som chcel povedať, že som sa snažil ovládať svoje pocity, keď prídem, som prišiel sem do výboru, pretože čo sa deje v Maďarsku, to demokratov a Európanov musí rozčulovať. Ja som zriedka zažil vypočutie v parlamente s predstaviteľom vlády a zástupcom vlády, ktorý ukázal taký cynizmus a neúctu voči takémuto, voči nášmu zhromaždeniu, ktoré zastupuje viac ako 500 miliónov Európanov, ktorí chcú žiť v demokracii. Môžete povedať, že vaša vláda ohrozuje MVOčky, môžete to vyvrátiť. Ohrozujete médiá, Preto meníte zákony, aby ste odstranili nezávislosť médií. Vaša vláda stigmatizuje pristahovalectvo. Teda sa udalosti z nedávnej minulosti, aby teraz sa diskusiu takto rozputávali. Stigmatizuje ženy, stigmatizuje LGBTI. Vláda ohrozuje nezávislosť justície a treba povedať, že váš premiér hovorí veci, ktoré sú šokujúce a ktoré nezodpovedajú zmluve, ktorú podpísala vaša krajina a ktorú treba rešpektovať. Ako vyzerá vzťah medzi vládou a občianskou spoločnosťou? Občianská spoločnosť nechce, je to otázka demokracia, aby bol dialog. A teraz položím mu moje otázky. Vidíme, ako sa to rozvíja. Ja už som to videl aj v iných situáciách a vidím tyraniu väčšiny. Tu väčšina a s tou väčšinou sa dá robiť, čo chcú. Menšina už nemôže vôbec nič povedať, menšina už neexistuje, menšina už sa nemôže vôbec ozývať a moja otázka je, myslíte, veríte, že demokracia vyplýva len z početnej väčšiny? Ja toto tak nechcem položiť, mňa to len znepokojuje, pretože nerobíte, nerobíte explicitne, nehovoríte o tom, že nie ste demokraciou, hovoríte, že máme väčšinu a potom môžeme rozhodovať. To je skutočne zlé, aká je to cynická tyrania. Well, I can see you're all uh, ignoring. No, vidím, že ten predelený čas vám je úplne jedno. Ja viem, že tá téma je veľmi nabitá emóciami, plne to chápem. Ale je tu riziko, že sa nebudú stiať odpovedenú, no ale uvidíme, ako to dopadne. Teraz pani Wimberg, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne aj všetkým hostom, ktorí sa dnes prišli. Vzťahy medzi Švédskom a Maďarskom sú veľmi dobré. Bolo, uh, tu, bol tu konkrétny hrdinský čin uh, nášho občana pri záchrane Židov počas uh, druhej svetovej vojny. A, um, teda to nastavenie je veľmi pozitívne, ale pokiaľ ide o Židov v Maďarsku teraz, tak uh, naozaj prístup k ním e, nie je dobrý a my ako Švédi konštatujeme, že takéto antisemitistické konanie je e, naďalej e, realitou. Správa z roku 2013 poukazuje na to, že Maďarsko je najantisemitistickejšou krajinou Európy. V roku 2010 toto bolo potvrdené e, tým, že príslušná politická strana získala vo voľbách až 17 Takže náš apel na maďarskú vládu na dodržiavanie demokratických pravidiel a na zakročenie s takouto politikou. Občianská spoločnosť, židovská obec, je potrebné ju podporiť a vyzývam Orbánovú vládu, aby skoncovala s e, antisemitistickými postojmi z očí voči obyvateľstvu. Takže toľko apel na úvod a teraz moja otázka v promade adresovaná pánovi Kováčovi. Ako to vnímate vy, odkiaľ prichádza tento antisemitizmus, ktorý sa znova dostáva k slovu v Maďarsku? Ďakujem. Teraz pán Vojt, nech sa páči. Ja, Ďakujem, pán predseda. A dúfam, že za tú minútu sa mi podarí povedať to, čo by som povedať chcel, pretože mimovládky sa dnes snažili poukázať na určité body, niečo nám opísať. A ja by som rád hľadal to zrničko pravdy, na ktoré poukázala pani Wikström, teda ona povedala, že Maďarsko platí verejnému rozhlasu obrovské peniaze, ale že ten rozhlas vôbec nie je verejný. Ako zadefinovať verejnosť alebo verejnoprávnosť, pretože e, v, pri voľbách sa potvrdila súčasná vláda a myslím si, že voľby e, to je prejav práve tej verejnosti. Vy ste hovorili o tom, že iba lojálne médiá, médiá lojálne vláde môžu e, dostávať určité zákazky a tak ďalej, ale či ste hovorili, že Ehm, iba 4 eh, tých eh, reklám eh, sa vysielajú na takýchto staniciach. Potom ste hovorili o politickom vplyve v redakciách, ako sa prejavuje. Jedna reakcia, kde dokonca Telekom investovala. Máte pocit, že táto bola nútená nejakým spôsobom prepustiť redaktorov. Zároveň ste povedali, že to je váš predpoklad a ja si myslím, že toto nie je e, spôsob, ako viesť diskusiu. E, buď to je niečo podložené, alebo sa nič netvrdí. A ešte posledná vec, pán Kovač e, hovoril podľa mňa e, jasným jazykom, mne sa to potvrdilo aj tu vo výbore, že sa v tomto výbore pozývajú vždy iba osoby, ktoré potvrdzujú to, čo chce lavicová lobby a ostatné body, ako napríklad porušovanie ľudských práv v Grécku, tak o tomto sa absolútne nehovorí. Ďakujem. Ďakujeme. Kolegyne, kolegovia, aby sme mali viac času Všimol som si, že ďalší bod nášho programu je môj bod. Ako predseda eh, myslím, že môžem pristúpiť k eh, presúľučiu tohto bodu, aby sme mali trošku viac priestoru. Ja si uvedomujem, že toto téma je veľmi nabitá emóciami a nechcem preto kolegov obmedzovať v rešníckom čase a už vôbec našich hostí. Takže trošku viacej času budem mať dispozícii nebudem teraz škrtať nikomu rečnícky čas alebo vás nejako mm, obmedzovať to, ale neznamená, že môžete hovoriť do nekonečna, dobre? Takže ďalší rečník, Sophie Intveld, nech sa páči. Áno, ďakujem, Klod. Ja som trošičku sklamaná, bohužiaľ, z tohto vypočutia, lebo je to dialog medzi hluchými a ja vzdielam to, čo povedal Louis Michel, o tom, že ten prístup pána Kovača nie je na mieste, nie je to vôbec konštruktívne. A je to skrátka klasická taktika, kritiku nejakým spôsobom zmietať zo stola, kritika strany oponentov, že to je nejaké sprísahanie alebo e, seriál. E, je norská vláda tie súčasťou e, tejto, tohto scenára? E, pani Merkel, Rada Európy, OECD, toto všetko sú e, herci, majú svoje roly v tomto seriáli. Pán Kovač, mm, nie je to veľmi uveriteľné. A podobne ako pán Michel, e, si myslím, že pokiaľ ide o demokraciu, že tam nejde o nejakú ochranu väčšiny, o tom nie je demokracia. Demokracia je práve naopak o zachovaní práv menšiny, o ich ochrane toto odlišuje demokraciu od autoritných režimov a vy práva menšín nechránite. A keď už hovoríme o menšinách, veď Fides je vlastne menšinou. Chcem ľuďom pripomenúť, že vy máte 45 hlasov. Toto nie je úplná väčšina, ale máte dve tretiny kresiel v uh, parlamente. Čiže nemáte absolútnu e, väčšinu, nestali absolútnu väčšinu vo voľbách, takže neviem, ak to bude po ďalších voľbách, čo sa potom udeje. Takže váš prístup k demokracii, no neviem. Chcem sa vás spýtať, súhlasíte s tým, čo navrhol pán Cameron, čo je priateľ pána Orbána, že internet by mal e, byť e, monitorovaný a že kódovacie systémy by mali byť penalizované? Čo by to bolo pre vládky a ostatných? Nemám žiadne konkrétne otázky, lebo už sme vypočutia mali opakovane, ale ja súhlasím s tým, že Maďarsko by nemalo byť jedinou témou. Ja by som rada hovorila o niečom inom. Podľa mňa nepotrebujeme Európskej únii nejaký nástroj, aby sme monitorovali e, základné práva, demokraciu a tak ďalej v všetkých krajinách. Práve preto mali sme takýto nástroj a preto LD navrhlo, aby sme mali určitý pakt nielen kandidátske krajiny, ale už aj členské štáty by mali byť súčasťou ale takéhoto výročného vyhodnocovania. Ďakujem. Ďakujem teraz Barbara Spinelli, nech sa páči. Grazie, prezidente. Una domanda... Ďakujem, pán predseda. Moja otázka smeruje na pána Kovača a druhá na zastupkyňu, zastupkyňu Amnesty International. Takže, pán Kovač, moja otázka na vás. Fakty, čisté fakty, týmto sa zaoberá súdny dvor, inštitúcie a tie vyjadrenia sú podložené konkrétnymi číslami. A mňa by zaujímalo, prečo túto kritiku označujete za emotívnu, prečo hovoríte o nejakom seriáli. Veď už z toho je zjavné, aká je vaša predstava o demokracii. Právo, právo preto vždy je spojené aj s emóciami. Práva chránia menšiny, a menšiny majú okrem iného právo aj na emócie. A vy tu hovoríte iba o emóciách. A teraz otázka na zastupkyňu Amnesty. Nejakí kolegovia už otázky položili. A ja by som ešte niečo doplnila. A to, či v nevládnych organizáciách alebo či Amnesty uvažuje nad nejakými nástrojmi, ktoré má EÚ k dispozícii, pokiaľ ide o ľudské práva. Či má Amnesty alebo iné organizácie nejaké úvahy na túto tému, či už je o kodanské kritériá, ich uplatňovanie aj na krajiny, ktoré už sú členmi, pretože ako by tie kritériá už neplatili pre toho, kto už raz je členom. A hlavne článok 7. Podľa mňa je to veľmi nebezpečné Čiže keď konštatujeme nejaké porušenie, porušenie ľudských práv, základných práv, tak za každým je potrebná jednomyselnosť v rade. Čiže tu kritika určitej krajiny a zároveň táto krajina má byť aj sudcom, pretože je potrebná jednomyselnosť. Ďakujem pekne. Barbara, ty si väčšinou na konci zoznamu, takže nemusí plňovať väčšinou. Ti dáme menej času, čiže dnes eh, som bol rád, eh, dnes som ti rád dal viac času. A teraz Malin Bjork. Thank you very much. Uh, Ďakujem pekne. Už tu toho odznelo veľa a ja nechcem veci opakovať. Očakávam na odpovede týkajúce sa toho mechanizmu ľudských práv a právneho štátu. Ja som s dvomi z tých asociácií na čiernom zozname spolupracovala. Jedno je organizácia, ktorá sa zaoberá násilím na ženách, 20 rokov, sú dobre etablovaní a potom e, ďalšia asociácia, e, skupina aktivistov, ktorí robia filmový festival týkajúci sa rodových otázok, s filmami týkajúci sa um, rodových otázok a oni ma kontaktovali uh, po tej razi, boli zastrašení, uh, znepokojení a padlo veľa otázok. Ja mám jednu konkrétnu, ja by som rada ukázala solidaritu týmto organizáciám, čiže moja otázka na aktivistov, ako môžeme my naozaj konkrétne preukázať solidaritu a podporiť prácu týchto organizácií. Čo môžeme spraviť? lebo ja by som chcela mať takú nejakú krátkodobejšiu stratégiu, ale aj takú dlhodobú víziu toho, ako budeme presadzovať ľudské práva. Ďakujem. A teraz eh, Juan Fernando, ktorý bude posledným. Vy ste sa tým zaoberali ako predseda eh, v minulom funkčnom období, takže Juan Fernando, eh, ty budeš posledným rečníkom, než dáme slovo panelistom. Ďakujem, budem stručný, pán Kovač. Áno, ja som mal tú česť že som predsedal líbe v minulom funkčnom období, v období 2009 2014 a viedol som delegáciu nášho výboru do Maďarska. A tiež som bol tým spravodajcom k záverečnej správe o ľudských právach v Maďarsku. Bol som v Budapešti a naozaj som mal nespočetne príležitosti povedať, že Európsky parlament nie je nejaká cudzia moc. V Maďarsku my zastupujeme 500 miliónov európskych občanov, viac než 10 miliónov Maďarov rovnako, ktorí sú plnoprávnymi občanmi Európskej únie. A rovnako som opakovane povedal, že demokracia nie je čisto vládou väčšiny že v demokracii ide hlavne o ochranu menšín, vrátanie tých politických. Čiže je potrebné chrániť aj opozíciu, je potrebné zaručiť e, ústavnoprávnu funkciu opozície. A tiež ide o delbu moci v demokracii, to je ďalšia podstatná komponenta. Čiže rád by som nastavil zo pár otázok, ktoré sa teraz nehovorilo. Nezávislosť súdnictva, prosím povedzte nám, ako to funguje ten Národný súdny úrad, pokiaľ ide o to právo zakotvené v Európskej charte základných eh, práv, eh, pokiaľ ide o zákonného súdcu, zákonný súd, keď je tu možnosť v Maďarsku, aby tento úrad eh, odoberal jednotlivým sudcom prípady a predeloval ich iným pod zámienkou nejakého pracovného preťaženia konkrétnych osôb. Čiže k tomuto, by ste nám mohli niečo povedať o tomto konkrétnom aspekte ústavnoprávnej reformy, ktorá sa v Maďarsku udiala, lebo na toto sa ešte nikto iný nepýtal. Ďakujem. Ďakujeme, Juan, a ty sme uzavreli zoznam poslancov, ktorí sa chceli spýtať a teraz by som prešiel k panelu. Otázok bolo naozaj veľa. Neviem, či sa to bude dať zvládnuť, ale poprosím, urobte, čo je vo vašich silách, aby ste otázky vám položené zodpovedali. Pán Kovač je e, teda v menšine, máme tu prevahu zástupcov mimovládok. Každému by som dal 5 minút. Pán Kovač, vám dám trošku viac, lebo na vás bolo otázok najviac. Čiže, pán Kovač, chcete ísť prvý? odpovedať na otázky, ktoré vám boli položené a potom ostatní po 5 minútach. Súhlasí každý? Dobre, takže pán Kovač, prosím, odpovedajte na to, čo sa vás poslanci pýtali. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, je to problém, lebo to neboli veľmi otázky, ale skôr vyjadrenia. Mám teraz na to, aby som reagoval. Väčšina tých otázok začínala určitým vyjadrením, určitou konštatáciou. Ale budem sa snažiť reagovať na to, čo tu odznelo, či už sú to otázky, alebo len nejaké vyjadrenia, ale jednoduché to nebude, lebo bol som obvinený, že nevediem dialog, ale naopak my dialog vedieme s európskymi inštitúciami, ktorou úlohou je zabezpečiť fungovanie demokratických inštitúcií. A my sme reagovali na všetky slova kritiky, ktoré odzneli, na veci, ktoré ste sa ma dnes pýtali. To sú veci, ktoré sme riešili a mnohé z nich už boli aj uzavreté. Niektoré sa opakovane nastavujú, je to politicky motivované, naozaj nabité emóciami, teda že maďarská vláda dosiahla v zásade konsenzus s inštitúciami alebo s organizáciami mojich týchto otázok. Napriek tomu tieto otázky e, sa neustále opakujú. Niekto tu napríklad hovoril o tom, že Maďarsko je také vypichované. A to my hovoríme, že Maďarsko zkrátka eh, bolo v ostatných eh, rokoch eh, naozaj terčom kritiky alebo nejakého monitorovania oveľa častejšie než iné krajiny. A podľa mojich informácií žiadna inaká nebola podrobená toľkým mm, vypočúvaniam, toľkým vyšetrovaniam, aj tu o výbore Libe, ako práve Maďarsko. Čiže keby ste boli položili tie, tie isté otázky, rovnako detailné aj ostatným členským štátom, tak by sme mali úplne inú diskusiu s úplne iným výsledkom. Takže naozaj chcem formálne protestovať proti eh, vyhláseniam, ktoré sa týkali toho, že by Maďarsko bolo autoritnou krajinou, že by tam bol autoritársky alebo dokonca diktatorský eh, režim, eh, spochybňujúc to, čo sa udialo v Maďarsku už trikrát, teda, že my sme vyhrali, eh, sme vo vláde tri volebné obdobia po sebe. A vy to spochybňujete. A keď ste povedali, že Fides je menšina, veď vy ste tým v zásade poukázali na to, že sme akoby de facto nevyhrali. Ale eh, prosím, nemýlte si dojmy s pojmami, skontrolujte si čísla. Čiže ste hovorili o ochrane menšín. Ja si myslím, že my máme naozaj stovky rokov e, skúseností s koexistenciou s menšinami. My sme v dejinách integrovali národnostné menšiny, máme aj zákon o národnostných menšinách, ktorý je jedinečný, eh, pretože tieto majú zastúpenie správa Rady Európy z decembra. Sú tam podľa nás faktické chyby. To, čo ste vravili o rastúcom antisemitizme alebo o aktoch násilia voči Rómom za posledné roky. Veď toto neplatí. E, tento trend nie je rastúci. Práve naopak dochádza k poklesu maďarské a židovské organizácie ako také hovoria. Prepašte, necháte ma dohovoriť? Veď ma nenecháte dohovoriť, keď chcem niečo povedať. Takže prosím, pozrite sa na fakty. Správa maďarských židovských organizácií. Oni v nej sami hovoria aj pri tom okruhom stole s maďarskou vládou opakovali, že e, antisemitizmus e, v Maďarsku klesá. Predchádzajúce vlády nič také nerobili. My sme boli prvou vládou, ktorá zakázala paravojenské organizácie, zakázala im e, teda e, promenovať sa vo vojenských uniformách a robiť rôzne pochody v mestách. My sme boli prví, čo to zakázali. A k tej stigmatizácii menšín. My to nerobíme. Maďarská vláda v roku 2010 spustila pred predsedníctvom v EÚ program na integráciu Rómov. My sme to dali na program EU. My sme boli prvé predsedníctvo, čo sa tým zaoberalo. Naša integračná politika pre Rómov, založená na faktoch, alebo vyhodnotená na základe faktov je najúspešnejšou v Európe. Ja som sa 8 rokov tomu venoval, mal som to na starosti a keď sa pozrite na fakty, tak ste sú v čírom rozpore s vašimi dnešnými tvrdeniami. Prečo vy, prečo sa váš výbor nezaoberá podobnými otázkami v západnej Európe? Veď čo sa tam deje? Násilie namierené voči Židom, to sú fakty. Takže vy hovoríte o Strednej Európe, o Maďarsku, ale to neplatí, to sa nedá vôbec porovnávať. A poďme teraz ďalej. Európske inštitúcie majú svoje vlastné kompetencie, každá má svoju vlastnú úlohu, maďarská vláda, vládne inštitúcie sú v neustalom dialogu s týmito inštitúciami, a vždy, keď dostaneme nejaké otázky, tak e, aj odpovedáme. Je to faktická, exaktná odpoveď. Toto je konzistentne uplatňovaná politika maďarskej vlády. Bez ohľadu na to, aká je naša odpoveď na tieto otázky, tak za každým sa tieto otázky znova a znova nastolujú. Otázka pána Krkopa k tým mimovládnym organizáciám. V roku 2012 sme prijali nový zákon o mimovládnych organizáciách v parlamente, ktorý a medzinárodné organizácie tento nový zákon uvítali. Nové pravidlá boli všetkým priateľné a ten neporiadok, ktorý tam bol, sa nám podarilo vyriešiť, pokiaľ ide o financovanie mimovládnych organizácií, ich fungovanie, formu registrácie, eh, účtovníctvo, vykazovanie a ďalšie veci. To všetko sa takýmto spôsobom dalo do poriadku. Americká ambasáda, medzinárodné organizácie, medzinárodní aktéry, všetci tento zákon pôvodne vítali. A keď tu teraz máme súdne spory, s mimovládnymi organizáciami, tak teraz spochybňujete tu tento zákon, spochybňujete jeho platnosť, že podrobujete ho kontrole, hoci v roku 2012 ste hovorili úplne inak. Mňa už ani neprekvapuje, že maďarskí poslanci citujú premiéra nesprávne, vy presne viete, o čom premiér hovoril, čo povedal. A ja nechcem byť v tejto úlohe toho, kto vám musí vysvetľovať, aký je rozdiel medzi americkými politickými štruktúrami a tými európskymi a čo povedal Montesquieu o o e, systéme kontrola rovnováh a o, e, v čom sú odlišnosti medzi tým poňatím a tým, ako funguje tento systém v Amerike. Áno, je to zaujímavé. Kričíte tu po mne. Typické. A ešte tu jedna vec, na ktorú by som chcel zareagovať. Postihnutý ich zamestnávanie Znova, ak porovnáte opatrenia maďarskej vlády s tým, ako sa to zala prekom 2010, ak sa teda toto porovná, tieto dve obdobia, tak je jasné, že títo ľudia sú lepšie zastúpení, sú zastúpení v parlamente, že plne dodržiavame pravidlá a odporúčania EÚ. A ešte posledná vec. Ak som niečo vynechal, tak prosím vás, neváhajte pripomenúť mi. A to, čo vlastne povedal pán predseda vlády ohľadne nelegálnej migrácie, to, táto poznámka jednoducho nejde nad rámec vašej vlastné, vašeho vlastného uznesenia. Pozrite sa na vaše vlastné uznesenia, prečítajte si ich alebo porovnajte jeho poznámku s poznámkami, ktoré urobili iní európsky predstaviteľa ohľadne nelegálnej migrácie. A môžete síce strkať hlavu do piesku, ale toto je jedna z najva- najpalčivejších otázok na programe. Mali by sme sa jednoducho vrátiť k diskusii bez nejakých emócií. Poprosím vás, ale nie dlhšie ako 5 minút. Máte slovo. Mali sme tu teda viacero otázok, ktoré sa týkali nejakého dosledovania tej správy komisie, či plánujeme nejaké rozhovory s úradmi. Nemáme žiadne konkrétne e, konkrétnu predstavu ohľadne ďalších návštev, stretávaní s úradmi, avšak chcela by som povedať, že budúci týždeň, ďalší týždeň v Štrasburgu počas stretnutia Rady Európy bude takisto vypočutie ohľadne situácie v Maďarsku, ohľadne prijatia rezolúcie z roku 2013, kde sa zúčastní aj komi- pán komisár a v, tejto, v tomto kontexte bude mať výmenu názorov s maďarskou delegáciou na tomto parlamentnom zhromaždení. Takže v rámci tohto dialógu, ktorý komisia má, to bude pokračovať takýmto spôsobom. Ale to nie je koniec um, celého tohto príbehu. Budeme aj naďalej pokračovať v ďalšej výmene názorov. Ďalší spôsob, ako komisia postupuje ďalej, je, že komisár zašle list úradom, ako sme napríklad urobili po návšteve, kde sa, ktorá sa týkala preskúmania situácie mimovládnych organizácií. Napísali sme teda list patričným ministrom a dostali sme aj list a odpoveď ak tu je nejaká potrebná, potreba to dovysledovať ďalej, tak takýmto spôsobom vlastne my udržiavame tú interakciu s úradmi v patričnej krajine. Takisto tu išlo o otázku, kde sa hovorilo o ľudí, ktorí majú postihnutie. To nie je iba otázka týkajúca sa Maďarska, to sa týka aj iných krajín. Napríklad my sme k tomuto vydali taký leták, ohľadne inklúzie takýchto ľudí do spoločnosti. To je určite taký rámec, ktorý sa dá využiť na implementáciu takýchto odporúčaní. A pokiaľ ide o stigmatizovanie, stigmatizačnú retoriku z oči voči migrantom, ako ste povedali, toto je bohužiaľ nielen otázka v Maďarsku a my v súčasnosti zdôražňujeme skutočnosť tu, že to je problém nielen pokiaľ ide o slovník nejaký, ale pokiaľ ide o nelegálnu migráciu, ktorá sa tu stále dostáva do popredia. Takže pokiaľ ide o tie negatívne pocity voči imigrantom, to je takisto niečo, o čom už komisia vo svojej správe hovorila. Vo svojej správe komisia poukazuje a apeluje na to, aby sa na národnej úrovni prijali národné programy ohľadne boja proti diskriminácii. Takže ak si prečítate túto časť, tak môžete tieto odporúčania v tej správe samotnej si prečítať. A posledná vec, chcela by som reagovať na niektoré pripomienky pána teda suseda môjho, ktorý sedí vedľa mňa, pokiaľ ide faktuálne chyby v tejto správe a to je vlastne že potrebujeme pracovať s konkrétnymi informáciami. Ja by som chcela povedať, že komisár nevychádza iba zo správ mimovládnych organizácií, samozrejme sa stretáva aj s predstaviteľmi vlády a správy štátu, takže máme pravidelné návštevy a chcela by som povedať, pretože som to nespomenula v predchádzajúcej prezentácii ohľadne bezdomovectva. My sme takisto navštívili e, tieto azylové domy na, v 4. distrikte Budapešti, kde sme vlastne chceli konkrétne vyhodnotiť situáciu a podmienky týchto ľudí Treba povedať, že to je strašné miesto. Je tam jednoducho situácia veľmi zlá a niektorí tu žijú v absolútnych slamoch a radšej bývajú aha, radšej títo ľudia žijú v tých svojich ubytovniach, ako by mali ísť do takýchto strašných podmienok toho azylu. Takže to je naše vyhodnotenie tejto návštevy. Ďakujem pekne kolegovia a kolegyne. Tí z vás, ktorí ste prišli pre ďalší bod programu, to je bod číslo 13. To sa oddialilo. A budeme pokračovať s bodom 14. A takto máme čas na to, aby sme dokončili toto maďarské vypočutie a týmto sme získali trochu viac času, takže poprosím kolegyne eh, po mojej ľavej strane a kolegu Eh, našich hostí, aby sa takisto držali časového slotu, aby sa so celé skončilo rýchlejšie a mali sme čas na ďalšie body programu. Takže Barbara, nech sa páči. Ja budem úplne stručná, vyjadrím sa k otázkam týkajúcim sa rámca, ktorý je potrebný, rámca, ktorý potrebujeme na európskej úrovni, na to, aby sme sa venovali otázkam ľudských práv v členských štátoch toto je niečo, s čím sa zaoberáme pravidelne, keď sa pozeráme na situáciu nielen v Maďarsku, ale aj v iných členských štátoch. Niektoré oblasti sú regulované smernicami, predovšetkým ak ide o nediskrimináciu a je tu možnosť konkrétnych krokov, ktoré môže komisia prijať a neskôr aj súd, ale ak, sú, ak ide o oblasti, ktoré nie sú pokryté smernicami, kde sú také jednoduchšie tie predpisy, slabšie, je veľa administratívnych prekážok v ceste, ako to je napríklad v Maďarsku, ako to bolo vlastne naznačené počas dnešného panela, tak tie nástroje, ktoré jednotlivé inštitúcie majú v rukách, predovšetkým komisia, tak tie sú oveľa slabšie, ale čo by sme chceli, aby sa využilo a uplatnilo, to je rámec na posilnenie právneho štátu, pretože Jeden z hlavných princípov štávneho štátu je dodržiavanie ľudských práv a toto je nástroj, ktorý tá komisia ako aj rada by mali využiť v prípadoch, ak tu je systémové podávanie správ o opatreniach, ktoré príjma vláda, ktoré podkopávajú situáciu ľudských práv a to je vlastne preventívne opatrenie a je veľmi dôležité, aby parlament stále monitoroval túto situáciu a informoval o tom komisiu. Ďakujem pekne, že ste sa venovali k týmto konkrétnym otázkam a dodržanie času a dúfam, že aj ostatní kolegovia. Veľmi stručne budem pokračovať v tom seriáli. Myslím, keby ste žili v Maďarsku, tak si uvedomíte, čo sa to nepodobá na, nejakú, na nejaký seriál, na takú mydlovú operu, ale je to skôr komunistický duch, ktorý tam zažijete. Pokiaľ je o politický nátlak, ten je väčšinou taký skrytý, preto som hovoril o niektorých právach, pretože my sme napríklad robili e, dochážníky s e, žurnalistami, novinármi a oni jednoducho sa vyjadrili, ale napríklad minulý rok sme mali E, takú situáciu, že najväčšie onlineové noviny, ktoré patria najväčšej telefonickej spoločnosti, ktorá patrí do Deutsche Telekom, vlastne zahraničnej firme, odstránili hlavného riaditeľa investigatívneho žurnalistu, ktorý jednoducho preskúmával e, náklady, veľké náklady jedného ministra a hneď potom Deutsche Telekom prijala strategickú dohodu s maďarskou vládou, takže to bol politický nátlak e, jasný. Jeden z investigatívnych novinárov žiadal interné preskúmanie. Deutsche Telekom urobilo vnútornú, vnútorné preskúmanie a teraz odmieta ho zverejniť. Tento žurn- novinár požiadal firmu, aby túto správu zverejnila. Možno, ak by sme mohli mať túto správu zverejnenú, tak budeme lepšie chápať, že ako ten politický nátlak funguje v našej krajine. V jednej z najväčších maďarských firiem, ktorá vlastne je vlastnená jedno, zo strany jednej najväčších európskych firiem. A ďalej Veronika. A ja budem stručná, ale bolo tu veľa otázok. Pokiaľ ide o tie súdne prešetrovania, súdne prípady, ktoré sa týkajú mojej nadácie, ako som spomenula v prezentácii, chcem zopakovať, že nie sú tu žiadne súdne spory, ktoré by momentálne prebiehali, pokiaľ ide našu nadáciu, pokiaľ ide o mimovládne organizáciu alebo niekto konkrétny z našej mimovládnej organizácie, ale to je mm, na základe mediálnych správ e, sa robí vyšetrovanie proti neznámemu pachateľovi, pokiaľ ide o našu mimovládnu organizáciu, ale nakoľko my nie sme zaangažovaní a nemáme nejaký prístup k priamým informáciám, že kto čo vlastne prešetruje, na základe čoho sa tu prešetruje, tak my sme iba informovaní z médií, nikdy nám nikto nič nepovedal, neoslovili nás. Od septembra vlastne sme nič nevedeli, ani nám nič nikto povedal. Takže sú tu ešte aj ďalšie prípady, treba povedať, že to je celé komplexné ale sú tu súdne spory, avšak tieto boli iniciované zo strany našej e, organizácie. Prvý napríklad sa týka zrušenia e, DIČ, čísla DIČ, daňového čísla a toto sa rieši na súde, je to administratívne opatrenie, je to ako keby nejaká sankcia nespolupráce s kontrolným úradom vládnym, tak k tomu sa vrátim v stručnosti Takže je tu ešte aj ďalší súdny prípad, ktorý sme my spustili. Ide tu o vyjadrenia, ktoré e, urobil sekretariat pána predsedu vlády po vzťahu k našej práci. A takisto sa pýtali, ako ten, e, ten policaj, tá policajná kontrola u nás prebiehala. My sme predložili policii informácie dobrovoľne na základe jej požiadavky a potom sme vlastne sme požadovali takúto kontrolu policajnú jednoducho neprimeranú, za neprimeranú. Sťažovali sme sa na to, to je ďalšia vec, ktorá je na súde. Takže vlastne preto si myslíme, že táto záležitosť bola nepotrebná. Bolo nepotrebné mať 40 policajtov, ktorí vtrhli do nášho úradu a celý deň tam strávili a kontrolovali, zakázali nám používať počítače, telefóny alebo všeobecnosti vlastne našich zamestnancov zastrašili. Takže pokiaľ ide o kontrolný úrad vládny a to vyšetrovanie, čo s tým súvisí, ešte krátke vysvetlenie, chcela by som povedať, že možno som nepovedala to celkom jasne, ale tí donory našej e, mimovládnej organizácie nechceli nikdy vyjadriť nejaké podozrenie alebo kritiku ohľadne toho, ako tento fond funguje. Práve naopak, oni veľmi dobre spolupracujú, respektíve my dobre spolupracujeme s nimi a e, tento program NGO funguje veľmi dobre. Takže je celkom pochopiteľné, že odkiaľ vlastne tieto obvinenia údajné pochádzajú a tvrdenia. Spolupracujeme s každým maďarským úradom, ktorý má právo a oprávnenie na to, aby vykonával kontroly nad našou prácou, ale nebudeme predsa spolupracovať s ne, legálnymi orgánmi, ktoré napríklad robí kontrolný úrad vlády a ten nemá žiadny právny základ na to, aby takéto kontroly vykonával. A pokiaľ ide o ten širší kontext ohľadne mimovládnych organizácií v Maďarsku, ja si myslím, že je veľmi dôležité uviesť, že hoci máme nový zákon o mimovládnych organizáciách, na ktorý poukázal aj pán Kováč, Ehm, sa vytvoril taký všeobecný rámec, nie je pravda, že každý ho uvítal. Moja nadácia spolupracuje s vládnymi agentúrami, pokiaľ ide o prípravu tohto zákona a my sme radi, že máme takýto legislatívu, ale sú tu detaily, proti ktorým sme boli. A pokiaľ ide o implementáciu nového zákona, to zapričinuje, že pokiaľ ide E, o proces zaregistrovania sa to trvá niekedy celý rok, takže registrácia mimovládnych organizácií je veľmi zaťažujúci a zdlhavý dlhodobý proces. Skrátka sa týmto zvýšilo administratívne zaťaženie na mimovládne organizácie. A pokiaľ ide o štatistiky najnovšie zo strany štatistického úradu centrálneho Maďarsku, tak v roku 2013 tu bolo 64 tisíc mimovládnych organizácií v Maďarsku, ktoré sú aktívne a to je vlastne číslo, ktoré sa znížilo o 700 vo vzťahu k roku predtým. A to je iba rok 2013 a pravdepodobne tento trend bude pokračovať aj v roku 2013, takže vidíme, že sa tu zmenšuje počet mimovládnych organizácií, celý ten sektor Vidíme, že občianská spoločnosť ako keby sa zmršťovala v Maďarsku, takže takto vyzerá tá situácia u nás v súčasnosti. V neposlednom rade, čo teda môže urobiť Európska únia, ja pracujem pre grantovú organizáciu, takže budem hovoriť o peniazoch. Te, ten fond, norský NGO fond, je jedinečný mechanizmus v tom zmysle, že je to vlastne jedineč, jediný nástroj, ktorý má funkciu posilňovania demokracie, dobrej správy veci verejných. To je hlavná úloha tohto fondu. Nepoznám žiadnu schému fondov v Európe, ktorá by mala takúto prioritu alebo zacielenie na tieto oblasti. A ja si myslím, že by bolo veľmi dobré, a to nie len pre maďarské mimovládne organizácie, ale pre všetky vo všeobecnosti, rozvinúť takéto finančné mechanizmy, ktoré by boli špecificky venované práve posilňovaniu úlohy pre mimovládne organizácie a ich funkciu v rámci demokratickej spoločnosti, v otvorenej spoločnosti v Európe. Ďakujem pekne. Prepačte, že som tak dlho hovorila. Ďakujeme pekne. Ctení kolegovia, chcel by, chcel by som sa poďakovať všetkým rečníkom pánovi Lópezovi Aguilerovi, ktorý povedal, že nie je to prvýkrát, že parlament sa venuje otázke základných ľudských práv v Maďarsku a bolo to veľmi informatívne, čo sme sa od vás dozvedeli. Uvedomujeme si, že vtedy aj dnes úloha parlamentu nie je byť nejakým sudcom, ale máme určitú jasnú povinnosť ako vlastne všetky európske inštitúcie, aby sme urobili všetko preto, aby základné ľudské práva ako aj právny štát boli rešpektované v jednotlivých členských štátoch. To je taká formálna povinnosť a z rôznych dôvodov, to ešte na záver z mojej strany, z rôznych dôvodov je to veľmi jedn- ťažká úloha a musíme sa jednoducho aj venovať v kontakte s našimi partnermi. Napríklad včera sme tu mali pána Timmermansa, boli tu konkrétne otázky, ktoré sme sa pýtali ohľadne toho, ako on chce plniť svoju úlohu, pokiaľ ide o dodržiavanie pravidel právneho štátu a základných práv. Takže my podporujeme komisiu v, tomto, v tejto oblasti, pokiaľ ide o nastolenie efektívnych mechanizmov a monitorovanie základných právnych e, základných práv na to, aby sa situácia zlepšila alebo vyvážila vo všetkých štátoch. Dnešné vypočutie bolo dosť náročné, pokiaľ ide o organizáciu, sa chcem potekať všetkým zaangažovaným, ktorí urobili všetko preto, aby to fungovalo a prebehlo tak, ako to prebehlo. Takže ďakujem pekne za vašu disciplínu, za vašu pozornosť. Ďakujem pekne a ďakujem pekne rečníkom ešte raz. Ďakujem všetkým za to, že ste prišli. Clarifying. Colleagues, we're now going to move on to point... Čini kolegovia, teraz prejdeme k bodu číslo 14. Takže tí, ktorí sú tu, budeme hovoriť o bode číslo 14. Máte niekde niekto pr-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 plummeted at a very young age. Takže vidíme, že tu máme panelistov, ktorí sú angažovaní do mládežníckých organizácií už veľmi mladého veku a ospravedlňujem sa za to, že bod číslo 13 sme preskočili, ten sa presúva ďalej. Ospravedlňujem sa za určitý taký zmetok, ale to súvisí s tým, že bolo predlžené to vypočutie a ja e, sa ospravedlňujem všetkým tým, ktorí prišli kvôli tomu bodu a nedošli. Takže máme tu bod teraz číslo 14, ktorému sa budeme venovať. Ako iste viete, to rýchle vypočutie Európskom stretnutí mládež, ďalší postup Európskom stretnutí mládeže v maji 2014. Dovysvetlím to. Ide tu o účasť 6 tisíc mladých Európanov, ktorí hovorili o ich myšlienkach o lepšenia Európe v rámci Štrasburského parlamentu a priniesli viac než 600 myšlienok, ktoré boli adresované novým poslancom a to už sa týkalo 6. Legislatí- legislatívneho obdobia. Takže toto dnešné vypočutie je pokračovanie tohto úspešného stretnutia, kde vlastne vybraní predstavitelia mládežnických organizácií, konkrétne organizácie alebo stretnutia EIE, prišli nás informovať. Takže vy tu idete prezentovať teraz tie špecifické e, myšlienky. Pre nás je cieľom nielen vypočuť si tieto myšlienky, ale aby to bolo nejako prepojené s našimi politickými oblastiami a kompetenciami a budeme reagovať vlastne na tieto otázky, takže poprosím poslancov, buďte pripravené klásť otázky a v tomto zmysle vám dáme aj politický feedback. Takže vzhľadom na časový harmonogram znovu musíme pracovať v, určitom časovo, v určitej časovej tiesni, takže tá výmena bude veľmi krátka, stručná a budú tu bude tu priestor aj na otázky. Going to do some topics, for example, digital technologies, migration, anti-discrimination. So these are all areas of huge interest for us. Uh, so you're picking good topics. Takže ďakujem pekne za to, že ste prišli a tie stretnutia, ktoré tu boli aj v minulosti, treba si uvedomiť, že vlastne toto stretnutie je vysielané aj internetom, takže môžete si to e, pozrieť aj na internete. Tí, čo nás možno sledujú cez internet, e, aj tých pozdravujeme. Je tu niekto ospalý? Nebudem už čítať poznámky, ktoré mám pred sebou, ja sa ich snažím prečítať, ale musím tu hovoriť e, skutočne na úrovni zúčastnených, takže je už štvrtok a štvrtok je veľmi únavný deň pre, náš, pre nás poslancov, pretože to už je vlastne završenie celotýždňovej práce a ešte raz opakujem teda, že to je aj na internete, takže ospravedlňujem sa za to, že to tu spomínam a chcel by som povedať, že nielen mladí ľudia tu sú, ale aj starší ľudia sú tu zúčastnení, takže tá diskusia bude vlastne aj na internete. Je to vlastne aj na Twitteri. Vidíte na priesvitke všetky informácie ohľadne programov, ako to prebieha na internete.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 Štefan Janky, ktorý je predsedom e, siete študentských sietí. Už sme sa stretli. Takisto tu máme Aldrisa e, Hopu, prepáčte, ak som to zle vyslovil, ktorý je predstaviteľom regionálnej organizácie z Holandska. A takisto tu máme aj Aleksandru Klusku, ktorá je podpredsednička a riaditeľka pre externé vzťahy EI e v Európe. Európskeho študentského fóra a členka Rady pre Európske hnutie. Máte dokonca dlhšie tituly a dlhšie označenia vašich funkcií ako my tu v parlamente. Takže toto je vlastne predstavenie našich panelistov a teraz budeme pokračovať s prvou témou, to je digitálna technológia, takže ako prvý dostane Štefan slovo a Osiris a aby nám predstavili svoje programy a potom dostanú slovo poslanci. No a my môžeme používať hashtagy a môžeme takto komunikovať aj prostredníctvom sociálnych sietí. Pochopili to všetci? No dobre. Takže nech sa páči, máte slovo. Takže ešte prejdem, kým prejdem k svojej myšlienke, tak sme sa dopočuli, že výbor LIBE najviac používa Twitter, takže očakávame od tohto veľa. Ja som Štefan a ja vám predstavím jednu z myšlienok, aké máme funkcie, ale sme to sú ako účastníci Európskeho mládežnického podujatia. No a jedna z myšlienok je predstavenie Európskeho dohovoru o základných právach v digitálnom priestore a myslím, že to je veľmi relevantné pre tento výbor. Dovolte mi vysvetliť vám, prečo sa o tejto myšlienke toľko hovorí počas eh, tohto podujatia a prečo myslím, že by to malo byť eh, ďalej posunuté. Účasť na európskych voľbách bola opätovne nižšia počas eh, mládežníckého podujatia. Všetci hovorili o tom, prečo to tak je a ako by sa dal vytvoriť verejný dialog a všetci hovorili, že digitálne nástroje týto týchto procesoch treba oveľa intenzívnejšie používať No všetci sa na týchto otázkach zhodli, ale samozrejme, aby nové digitálne technológie eh, sa zapájali do politiky, na to treba vytvoriť priestor, kde mladí, mladí cítili bezpečne hlasovať online a tak ďalej. A preto ja hovorím o Európskom dohovore o základných právach počítačovom priestore, digitálnom priestore. Samozrejme, sem a patria aj práva, aj povinnosti, aby sme umožnili ľuďom robiť to, čo robia každý, deň na živote. Mladí vyrastali s internetom, čiže sú vždy prepojení s priateľmi, rodičmi, rodinou, e, obľúbenými hercami a tak ďalej, takže v každodennom živote vždy takto prepojení. No a že treba vytvoriť základný rámec, kde politika bude takto napojená, bude vzdialená len jedno kliknutie myškou. Ďalší, ako ďalší vlastné slovo. Osiris. Osiris. Ďakujem pekne. Ja navrhujem vytvoriť manuál európskemu nariadeniu, nariadeniu pre ochranu údajov, aby bolo jednoduché, prístupné a pochopiteľné. Mnohí ľudia a mladí si neuvedomujú svoje práva o ochrane údajov k prístup k údajom a právo na vymazanie údajov z internetu. A toto je veľmi dôležité na osobnú ochranu. To je dôležité v tejto sfére. E, v období digitalizácie je to veľmi dôležité. My neustále chceme čoraz viac práv, teraz toto právo máme a treba ho aj využívať ale na to, aby sme ho využívali, ho musíme poznať. Treba vytvoriť ten manuál, aby sme o tom vedeli. Musí byť, eh, mať jednoduchý prístup, eh, byť pochopiteľný, jednoduchý na použitie. Prosím, zrealizujme to spolu a verte mi. A po druhé, potrebujeme aj dobrú propagáciu, to je dôležité pre mládežnícke organizácie. Ja vám zaručujem, že organizácie mladých budú ochotní vám pomôcť pri vypracovaní takéhoto manuálu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, to bolo vynikajúce. No a teraz môže poslanci zareagovať. A ako prvý sa prihlásil Juan López Aguilar, tento však bohužiaľ nie je. A som si istý, že aj Birgit bude chcieť zareagovať. Ten manuál to je mimoriadne zaujímavé. Takže Birgita, môžeš zareagovať na mesto Juana a teda máš minútu 30 a budete to musieť držať, pretože aj našim mladým sa to podarilo, takže Birgit Cipel, nech sa páči, ja ďakujem pekne. Ja neviem, kde sa môj kolega strátil, ale budem sa snažiť zodpovedať tie otázky, čo sa týka lepšieho manuálu, alebo toho jednoduchého pochopiteľného manuálu. Myslím, že za to by boli veľmi vďační aj kolegovia z parlamentu, pretože balíček ochrany údajov, ktorý je na stole je veľmi komplexná téma, ale tento balíček zatiaľ nebol prijatý, takže máme pozíciu Európskeho parlamentu o nových právach v digitálnej oblasti, avšak nemáme ešte rozhodnutie rady. Takže členské štáty trochu zdržujú ten proces, ale ja napriek tomu súhlasím s tým, že tých dôležitých bodoch, ako je to právo na vymazanie údajov z internetu, alebo udávanie súhlasu, tak aby bolo možné používať údaje, potrebujeme viac informácií a vedomostí a ja by som bola veľmi rada, keby sme detaľnejšie mohli hovoriť o tom, ako upozorniť mladých nielen na ich práva, ale aj na to, aby pochopili, čo sa deje, keď nechcem hovoriť a spomínať konkrétne mená, keď využívajú e-mailové schránky a služby, používajú internet a sociálne siete, aby pochopili, čo sa stane s tými údajmi. Takže súhlasím, mali by sme niečo vy, vytvoriť a informovať o tom, ako to urobiť. To by bolo veľmi dobré. No a jedna veta, si pamätám, že pred pár rokmi aby politické politická problematika bola pochopiteľná, tak naša organizácia vytvorila istý komiks, takže teraz samozrejme treba to urobiť na internete, tak aby sa toho používať na YouTube alebo podobných eh, serveroch, ale my sa musíme rozhodnúť ešte predtým, než bude prijaté záverečné rozhodnutie o tom balíčku. Ďakujem pekne a na to mal byť manuál, bude spustené, bude sa to a tak ďalej. Čiže to bola minúta 55. Ako ďalší dostal slovo pán Pavel. Áno, ďakujem pekne. Ja dúfam, že mi to nebude trvať ani jednu minútu. Ja vám chcem povedať niečo o projekte, ktorý máme v Rumunsku. A počul som sa o z Argentíny. Chcem urobiť internetovú stránku, aby som preložil to, čo robíme tu a preložil komplexné veci, o ktorých hovoríme dáme na papier, aby som to pre, Takže pre mladých a, mimo mimovládky, aby oni mohli hlasovať ešte predtým než my. My budeme hlasovať tak, aby poslanci a politici sme vedeli, aký je názor mladej generácie na rôzne veci, o ktorých rozhodujeme a ktoré ovplyvňujú váš život a náš spoločný život. Takže ja vás vyzývam, aby ste predložili takúto platformu a dostali nás a situácia, aby sme mohli tieto veci prekonať pre vás a pre mladú generáciu. Túto platformu my to preložíme za vás. Thanks, Mr. Pavel. Ďakujem pekne, pán Pavel. A teraz Tereza, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja budem môcť hovoriť španielsky, dúfam. No dobre, ďakujem pekne za to, že ste prišli Mňa by zaujímalo, podľa vášho názoru, poznáte mladých z tých organizácií, ktorých pôsobíte, ako vlastne vnímajú tú tému, o ktorej teraz diskutujeme, a v poslednej dobe čoraz častejšie, to je rovnováha medzi problematikou bezpečnosti a osobnej slobody, osobnou slobodou. Myslíte, že keď sa s mladými hovorí o ochrane údajov, keďže my to tu teraz dosť riešime, ochranu osobných údajov, v súvislosti s PNR, mňa by zaujímalo, či to sú veci, ktoré mladých zaujímajú, či si uvedomujú, ako ich to môže postihnúť, vnímajú nejak súčasnú diskusiu, v súvislosti s terorizmom, ochranou občianských slobod, ochranou osobných údajov, ako vnímajú a túto rovnováhu, či je dôležitejšia občianská sloboda a menej bezpečnosť. Mňa by skutočne zaujímalo to, ako sa na to dívajú ľudia, ktorí poznajú mladých, ako vnímajú mladý terorizmus a či sú ochotní obetovať niektoré zo svojich slobod. Ďakujem veľmi pekne. Takže Stefan Ozajri, chcete zareagovať na to, čo ste počuli? Áno, dovolte mi na úvod pre dve reakcie. Boli na manuál, ja sa budem snažiť zodpovedať tú poslednú otázku a to je bezpečnosť a sloboda. Keď sa zhovárame s mladými dnes, tak je všeobecná nedôvera voči bezpečnosti, pretože sa objavili niektoré závažné veci ako Škandál NSA, čo pre mladých je veľmi dôležité Takže je veľmi dôležité doriť a zaistiť bezpečnosť údajov. A teraz k tomu manuálu. Treba, aby mladí pochopili, čo sa deje s údajmi. A keď mladí vyrastajú z internetov, každý vie, ako to môže používať. Ale čo sa týka samotných údajov, tak veľmi málo sa vie o tom, čo sa s nimi s údajmi deje, kde sú ukladané. Čiže treba zabezpečiť transparentnosť na to, aby mladí získali dôveru. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za otázky. Ja úplne súhlasím s tým, čo práve povedal môj kolega. Rád by som ešte dodal, že na to, aby sme zvýšili transparentnosť, navrhujem spoluprácu s mládežníckými organizáciami, tie majú vytvorené štruktúry na to, aby dokázali informovať mnohých mladých v Európe Mm, neformálnym, takým mladým spôsobom. Takže mládežnícke organizácie by mali transformovať informácie, alebo teda preniesť informácie od vás. K ním myslím, že by to bolo e, efektívnejšie. Zasiahlo by to veľmi ďaleko a myslím, že môžeme sa tešiť na komunikáciu s vami o tom, ako to urobiť čo najefektívnejšie. Ďakujem veľmi pekne. A teraz prejdeme do druhého kola, to je migrácia. A potom Stefan, Žinke 3, príjmanie utečencov a migrantov. Nech sa páči, nech sa páči. Ďakujem pekne. Moja myšlienka sa súvisí s príjmaním migrantov a utečencov, ako bolo už povedané. To je momentálne veľmi zaujímavá téma. Všetci vieme, aké útoky sa uskutočnili v Paríži a to tiež veľmi senzitívna téma. Čiže ja k tomu budem pristupovať zo strany, tak ako sa o tom hovorilo na Európskom podujatí pre mládež. Ja... Európa potrebuje lepšiu integráciu migrantov, Európa k nim musí byť priateľskejšia. Ja navrhujem celkom konkrétne, aby som to tak povedal, má dve strany. Poprvé, férovejšia distribúcia utečencov medzi všetkými členskými štátmi, tak aby všetci mali rovnakú mieru zodpovednosti. No a po druhé, čo je myslím dôležitejšie, je program, ktorý vysvetlím, ktorý bude podnecovať obce, aby sa viac venovali integrácii. Tak teraz trochu detaľnejšie. Všetci vieme, že momentálne na celom svete je množstvo vojen, ozbrojených konfliktov a mladí na celom svete vedia, že Európa je bezpečná a kvôli demografickej situácii závisí od migrácie a presťahovalectva. Mladí to vedia. Diskusia teraz hovorí, teraz sa točí okolo integrácie, o tom, či sa ľudia prispôsobia našej kultúre, no a preto navrhujem výboru vytvoriť program, program, ktorý bude podporovať obce a dá stimuli obciam, aby podporili migrantov hlavne tie, ktoré sú postihnuté migráciou, aby ich podporili z hľadiska jazyka, ubytovania a tak ďalej. A teraz trochu inovatívnejšia myšlienka, aby rovnako podporili obce, by informovali občanov o prospechu migrácie, prospechu multikultúrneho prostredia, program, ktorý No a Treba, aby sa adaptovali utečenci, migranti, ale treba tiež podporovať miestne spoločenstva, aby chápali, o čom je migrácia, aby sa tomu dokázali tiež trochu prispôsobiť. Ďakujem pekne, Stefan. A Alexandra a myšlienku 3, to sú hranice EU. Ďakujem pekne, predseda. Na základe výsledkov Európskeho podujatia pre mládež a skúsenosti, ktoré máme v mnohých mládežnických organizáciách je jasné, že je to veľmi vážna potreba uľahčenia vízového styku pre mládež z krajín spoza hraníc EÚ, hlavne v tých, ktoré sú v programe Európskej sociálnej politiky. A preto navrhujem vytvorenie 5-ročných európskych víz nielen pre študentov z tretich krajín, ale pre mladých, ktorí sa chcú prísť kvôli školeniam, dobrovoľníckej činnosti, v podstate akékoľvek činnosti, ktorá im pomôže ďalej sa rozvíjať a rásť. No a ja si myslím, že by to malo byť oveľa jednoduchšie pre mladých, aby získali víza. je Tu potreba zrušiť veľmi vysoké vízové poplatky, čo je e, veľkou prekážkou. Tiež tu existuje potreba skrátenia a zjednodušenia byrokratických postupov, pretože ako všetci vieme, že ľudia sú ochotní prísť na nejakú, nejaké podujatie, ale dostanú neskoro víza, alebo sú zamietnuté. No každý z nás pozná tisícky takýchto situácií. No a víza by mali zaistiť, že jednotlivec, ktorý prichádza kvôli učeniu napríklad do EÚ. Musí mať tiež právo slobody pohybu v rámci členských krajín EÚ. Myslím, že všetci vieme, že mobilita je mimoriadne dôležitá na posilnenie medzikultúrnej spolupráce, budovanie medzikultúrneho dialógu a pochopenia a porozumenia. Je to tiež dobrý spôsob, ako pritiahnuť mladých, skúsených ľudí do EÚ. A v neposlednom rade by som chcela povedať, že si veľmi uvedomujem a oceňujem vašu prácu na smernici o vízach a tiež by som vás chcela požiadať mene mnohých mládežníckých organizácií, aby ste sa tomu aj naďalej venovali, pretože my sme sklamaní z rozhodnutia rady z decembra a preto skutočne vás prosím eh, v mene celej mládeže v Európe eh, žiadajte o zjednodušenie víz pre mládež. Ďakujem pekne, Alexandra. Ty si prekročila svoj čas. Ty budeš poslankyňa určite. Takže, priestor má teraz poslanci. Eli Schlein, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Mimochodom, klame vždy prekročíme čas, takže nebojte sa. Ja vám ďakujem za vaše príspevky, ktoré sú veľmi dôležité a súhlasím so Stefanom. To, čo sa stalo v Paríži, to nebolo o migrácii, oni boli Francúzi a to je ten problém, je to kultúrna otázka a musíme sa snažiť vynúť sa konfliktu medzi kultúrami ja som z Talianska a my niečo vieme o tom, čo to znamená čeliť humanitárnej kríze, ktorá spravila zo Stredozemného mora európsky cintorín. My sme mali rýchlejšie spoločné pohrebisko ako spoločnú azylovú politiku. A preto musíme spoločne ďalej bojovať aj v tomto výbore za silnú azylovú politiku, ktorá bude lepšie fungovať ako tá, čo, ktorá teraz nefunguje, očividne. No a myslím, že na jednej strane musíme čeliť humanitárnej kríze, máme morálnu povinnosť reagovať na žiadosti o pomoc ľudí, na druhej strane musíme vytvárať nové právne spôsoby migrácie, právne cesty migrácie. No na záver, že mi končí čas. No. Ja som sa stretal s mnohými študentami, keď som do školy z Európy a myslím, že jediná situácia, ako môžeme spoločne vyrastať bez rozdielov a to je pravý spôsob, ako bude možné realizovať integráciu v Európe. Ďakujem. Vďaka Eli. Toto sú poslanci, ktorí sa vo veciach vyznajú. Um, majú skúsenosti nielen zo svojho fungovania ako poslanci s týmito otázkami, ale zo svojho profesionálneho života. A pani Bikstrom je tiež jednou z takýchto vyznajúcich sa poslankyň, takže Cecília, ďakujem pekne. Mám vás pozdraviť po švedsky alebo po anglicky, mladý muž. Ja budem reagovať na vaše návrhy. Máme 6 eh, európskych krajín, kam až 80 o azyl ide, respektíve ktoré ich príjmajú. Iné krajiny by mohli a mali urobiť oveľa viac, ale solidarita sa nedá diktovať legislatíve, e, musí prísť sama od seba, snažili sme sa, nepodarilo sa. To, čo vy navrhujete, to férové rozdelenie, nejaký taký kľúč, podľa ktorého by sa to dialo, my na tom pracujeme, ale chcel som vám povedať, ako to vyzerá. Spoločný systém azylu, ja som bola spravodajkyňou, Dublinské nariadenie, toto bolo odhlasované v roku 2013, bolo to v júni a teraz musíme prejsť do ďalšej fázy azylovej politike EÚ. Dôležité je teraz vytvoriť legálne a bezpečné cesty do Európy. A váš návrh, e, pokiaľ ide o stimuly pre obce, nielen obce, ale aj krajiny, toto do toho veľmi dobre zapadá. Mali by sme naozaj e, využívať skôr ten cukor než bič. Ja plne súhlasím s vašimi názormi. Pani Kľúčka, tiež súhlasím pokiaľ ide o reakciu rady na vízový režim. Veľké sklamanie. Ja som správedákyňou pre smernicu o výskumníkoch a študentoch. A pokiaľ ide o tie vízové poplatky, to v tej správe máme. Takže teraz jedine môžete tlačiť na radu, aby to akceptovala. Slobodný pohyb študentov a výskumníkov toto bola jedna z hlavných vecí v mojej správe. Ale nielen e, títo, ale aj um, dobrovoľníci, učni, stážisti a ich rodiny. Veď toto by bol vynikajúci symbol zjednotenej Európy v rôznorodosti. Čas už nemám, ale rada sa mi pozhováram osobne neskôr. Áno, áno, je to zaujímavý formát, hovorí predseda. A keď ešte držete ročnícky čas, tak je to ešte lepšie. A teraz ďalší poslanec, pán Koral, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Stefan Alexandra, ja sa veľmi teším, že sa tu sa my môžeme zhovárať, lebo mám pocit, že ťaháme za jeden koniec že sme na tej istej strane. Ja mám 31 rokov. Nech sa páči, pokračujte. Tie vaše návrhy v zásade odražajú moje názory na svet, na migrantov, na hranice. Ja som sa v štvrtom a ja som mal pocit, že sled je tu pre nás všetkých. A moja práca tu, my tu navrhujeme veci, pokiaľ ide o prerozdelenie migrantov, pokiaľ ide o ľudí vo svete. A toto sa často stretáva, náraža to na nacionalizmus. Takže pre nás, čo sme sa narodili neskôr ako nová generácia v novom globalizovanom svete, pre nás je naozaj zložité takéto prístupy pochopiť. Takže plne súhlasím s vašim návrhom ferového rozdelenia alebo čo by mohli robiť obce, pokiaľ ide o integráciu a pokrod, po, podporu imigrantov. Zjednodušenie vízového režimu. Jasné. Zjednodušenie mobility či si myslím, že to sú dôležité veci. Spoločnosť sa zmenila naozaj radikálne, ale my na to nie sme pripravení. Náš parlament sa snaží, ale stále ešte nie sme pripravení na tieto zmeny náležite reagovať. Takže nás sa teším, že ste tu. Ďakujeme, Ignácio. Ešte som chcel niečo povedať, ale radšej to nepoviem. Takže Stefan, Alexandra, môžete reagovať. Stručne. A ja sa teším, že sme na jednej lodi. Alexandra spomínala smernicu o vízach. Áno, parlament to prijal veľkou väčšinou. To sme si všimli. Ja si myslím, že väčšina z vás tu podporuje túto smernicu, ale ale máme teraz e, tlačiť na členské štáty, aby oni urobili, čo treba, aby sa to prijalo v rade. Ale čo môžeme my urobiť ako organizácie? Prijatie v parlamente to je jedna vec. Vás zvolili voliči vo vašich krajinách. Takže vy môžete s nami spolupracovať, tak aby táto smernica v rade nebola rozriedená. To, čo rada prijala v súčasnej forme, vôbec odpovedá našim očakávaniam a vôbec povedať textu, ktorý ste vyprijali v roku 2014 v parlamente. Takže prosím, spolupracujme na tom, tak aby to, čo mladí navrhujú, čo sme navrhli, keď bola diskusia za smernici, aby toto naozaj do textu prešlo, aby členské spravili teraz svoju časť úlohy a aby zohľadnili v ďalšom kroku toto všetko. Prepačte, mali sme ešte dvoch kolegov, ktorí sa chceli vyjadriť. Ja sa ospravedlňujem, že som ich vynechal. Anna Gomeš sa hlásila ešte v Úrike. Lunaček, prepačte, ja som si tu neslavný dokument pozeral. Takže Anna, prepač. Takže teraz vás preuším v odpovediach, dáme slovo poslankyňam a potom môžete dokončiť, čo ste začali. Stefan, vy ste povedali, že musíme pomôcť eh, migrantom adaptovať sa na našu kultúru. Ja to chápem, ale nie je náhodou potrebné, aby sme sa naučili novej forme tolerancie, keďže žijeme v multikultúrnom svete, máme tu xenofóbne, antisemitické, anti islamské nálady, ktoré sa tu šíria. Čiže nie je náhodou potrebné naučiť sa rešpektu e, zoči voči iným kultúram, náboženstvám, keďže títo ľudia e, tu žijú a oni tiež sú obeťami terorizmu, tiež sú na tej istej strane v tomto boji, takže nie je na to potrebné. Dobre, a teraz Ulrike. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne aj za dobré napady našich mladých. Vyjadrím sa k ním ale na úvod chcem povedať, že si vážim vašu prácu, ktorú robíte. Ja som e, podpredsedničkou parlamentu. V maji 2016 bude ďalšie zasadnutie. Padlo rozhodnutie na predsedníctve, takže toto máte informáciu z prvej ruky. Budeme to naďalej sledovať. Imigrácia, azyl, už to tu odznelo. Tento parlament sa naozaj snažil, ale bohužiaľ rada, členské štáty, ministri vnútra nechcú spoločnú európsku azylovú politiku a migračnú politiku. Potrebujeme ako azylovú, tak aj migračnú, aby sme naozaj mohli prerozdielovať žiateľov o azyl po celom území EÚ, lebo niektoré krajiny príjmu, ako povedala Cecília, príjmu oveľa viac ako iní. A bolo by to jednoducho iba spravodlivé, pretože tí žiadatelia už môžu mať nejaké kontakty v krajine, môžu hovoriť tým jazykom a tak ďalej. Čiže by to bolo iba logické. A ten nápad to s tými obcami, čo by mohla urobiť komisia. Aj tu metóda otvorenej koordinácie, výmena osvedčených postupov napríklad, lebo niekde nejaké veci fungujú a bolo by dobré, keby o tom vedeli aj iní. Štetebunde napríklad toto je e, organizácia, ktorá existuje v Nemecku, sa tým zaoberá, takže mnoho vecí by sa dalo spraviť. A ešte víza, súhlasím. Ja som spravodajkyňou pre Kosovo, toto je jediná kraj Západného Balkánu, kde ľudia nemôžu vycestovať ani len na 3 mesiace do EÚ. A e, toto vzbudzuje potom protieurópske nálady. Takže parlament e, chce takúto liberalizáciu. A v Európe by sme potrebovali to, aby mládež, ešte mladší ako vy, vo veku 6 18 rokov, stredoškoláci, aby každý jeden mohol na týždeň prísť do Bruselu, aby tu videl inštitúcie, aby zistil, čo znamená spoločná Európa, aby sme to negatívne EU, byrokracia, fuj, aby sme toto um, im dostali z hlav, aby každý mohol byť pozitívny, presvedčený Európan. Čo si o tom myslíte? Ďakujem. Alexandra, chcete reagovať? Ďakujem pekne. Budem stručná. Ja sa teším, ako povedal Stefan, že vás nemusím o ničom presvedčať, že si myslíte to isté. Pokiaľ ide o to lobovanie na pôde rady, mladnícke organizácie sa snažia, posielame listy ministrom, robíme rôzne aktivity a budeme to robiť aj naďalej. Stefan povedal, že na to potrebujeme aj vás, pretože my nemôžeme byť ponechaní na pospas. Potrebujeme vás, aby ste nám pomáhali. Takže dúfam, že budeme na tomto aspekte ďalej spolupracovať. Ďakujem. Len som chcel povedať, že dnes sa tu vytešujeme zo rovnakých názorov, ale chcem povedať, že nie vždy to tak je. Možno už zajtra budete konfrontovaní s inými názormi a musíte mať naozaj tú silu aj v takejto situácii správne reagovať. Tu sa to deje pravidelne v snemovni. Dobre, a teraz tretie kolo nápadov. Tiež dôležitá vec pre nás tu. Ide o diskrimináciu. Ozarius, ty budeš prezentovať peťku, to je ochrana menšín a nediskriminácia, takže nech sa páči. Ja navrhujem, aby EÚ vymenovala nezávislého ombudsmana pre práva, pretože vieme, že diskriminácia stále existuje. EÚ proti nej bojuje a je to na mieste, hlavne pokiaľ ide o zraniteľné skupiny. Bolo by dobré, keby sa šírila osveta, keby sa pokazalo na to, že mladí, povedzme v roku 30, prepašte pán Korál, vy máte 31, takže ste tesne mimo, ale mladí sú skutočne skupinou, ktorá je terčom diskriminácie v mnohých krajinách, majú nejakého ombudsmana pre deti, ten sa ale zameriava na národné práva mladých. A takýto európsky ombudsman, ten by to vnímal z európskej perspektívy, z perspektívy európskych práv mladých. Politiky sa na EÚ úrovni príjmajú, pokiaľ ide o ochranu mládeže, politiky pre mládež. Čiže prečo nemať nejakého ombudsmana pre práva mladých na európskej úrovni? Dá sa samozrejme diskutovať o mandáte takejto osoby, ale návrhy by som mal poprvé. Osoba by to mala byť, ktorá bude šíriť osvetu o právach mladých. Po druhé, bude podporovať, propagovať tieto práva. Po tretie, bude poukazovať na výzvy súvisiace. Bude pokazané tie diskriminačné praktiky. A po štvrté, bude vám poskytovať o tom informácie vám parlamentu. Ďakujem. Ďakujeme. Aleksandra nám odprezentuje šestku, to je bod proti nenávisti a rasizmu. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Áno. Jedna z posledných tém, o ktorých sa hovorilo, je rasizmus a nenávisť a boj proti ním. Z diskusí vyplynulo, alebo takto, podnecovanie násilia z očí voči nejakej skupine občanov by podľa mňa mm, takéto by mali po, mm, penalizované v členských štátoch, v každom jednom. Parlament by mal e, teda vyvíjať nátlak na členské štáty, aby zmenili svoje právne systémy pretože podnecovanie nenávisti v prejavoch e, sa často obmedzuje iba na xenofí a rasizmus. V niektorých českých štátoch ale napríklad nejde o iné zraniteľné skupiny, ako napríklad homosexuálov, lesby, teda celú skupinu LGBTI, čiže toto by sa malo zmeniť. EÚ pretože nie je len diskriminácia na založená na kultúrnych rozdieloch, e, ale aj iné formy diskriminácie. Malo by to vychádzať e, z údajov, aké trestné činy vyplývajú z e, nenávisti. Také štatistiky nemáme, mnohé takéto trestné činy sa vôbec nenahlásia zo strachu e, alebo nie sú takto klasifikované, keďže chýba definícia. A ja si myslím, že všetci občania EÚ by mali mať rovnakú ochranu a rovnaké práva. A preto by som vás chcela požiadať, aby ste takúto legislatívu príjmali a aby ste tlačili na členské štáty. Ďakujem. Ďakujeme. Ja som si pozeral Twitter. To je problém s predsedaním. Multitasking nie je celkom moja vec. Sledovať si Twitter a ešte aj predsedať. Cecil Kiangi teraz bude reagovať, nech sa páči. Io eh, rispondo Anna. Ďakujem pekne. Ja budem reagovať na to, čo povedala Anna, pretože to je vlastne jedna z tých tém, ktoré ma zaujímajú najviac a aj osobne vlastne som tým dotknutá, pretože ja som takisto bola diskriminovaná Takže môžem, povedať, e, môžem sa podpísať pod veľa tých vecí, ktoré tu odneli. E, musíme nájsť definíciu, e, ktoré, ktorá sa týka nejakých prejavov, ktoré poborujú ľudí alebo šíria nenávisť a v kontexte slobody vyjadrenia. Musíme túto definíciu stanoviť tak, aby sme mali určité hranice Možno, že môžeme takto si stanoviť aj určité pravidlá v rámci parlamentu, ale aj mimo parlamentu. Súvisí to s určitým uvedomením si e, určitého rešpektu voči ostatným. Takže to je možno téma, ktorá skutočne ma zaujíma z tohto dôvodu. Je ťažké, to som si všimla uvedomila, ťažko sa tomu venuje, pretože reakcie sa jednoducho menia podľa kontextu a situácie, v akej sa človek nachádza. Musí človek dávať pozor na to, že z čoho chceme vychádzať, na čo sa chceme sústrediť a mali by sme sa jednoducho snažiť o to, aby takéto nenávistné slova neútočili tak násilne na tých najslabších, pretože to môže skutočne zraniť a tí najslabší aj právneho hľadiska alebo kultúrneho hľadiska jednoducho nemajú možnosť sa brániť, nepoznajú svoje práva, takže to sú návrhy, ktorých by sme sa mali zhostiť, pretože veľa nástrojov už máme v parlamente, máme dokonca dve smernice a bolo by, ako som už povedala, možno dobre si pozrieť aj tieto predpisy, ako sa vnímajú v jednotlivých členských štátoch, pretože nie všetci ich interpretujú rovnako. A sú niektoré, ktoré ešte neboli v plnej miere implementované, jednoducho ešte je veľa práce pred nami aj v tejto oblasti, takže myslím, že by sme mali spolupracovať, mali by sme urobiť veľa osvety a to by malo začať už vlastne na školách, aby sme informovali už študentov na školách o tom, s čím tento problém súvisí. A pokiaľ ide o medzikultúrny dialog, to je posledný bod, je tu možnosť interkultúrneho dialógu, ktorý sa môže používať v rámci posilnenia dialógu, inter, interakcie. To sa vlastne v spoločnosti dá takýmto spôsobom podporiť. Cecília je predsedníčkou mm, skupiny, ktorá sa venuje práve tejto problematiky. Máme aj podskupinu LGBT, takže my jednoducho, tak stále skupinu, kde sú zorganizovaní, kde sa hája záujmy postihnutých ľudí, takže rozšírim teraz tento zoznam rečníkov prihlásených ešte o jedného, takže ďalším rečníkom je Helga Stevens. Dank u wel, voorzitter. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. veľmi ma zaujíma tieto vyjadrenia, ktoré sme tu počuli. Pokiaľ ide o mm, toho ombudsmana pre mladých ľudí, to je podľa mňa dobrá myšlienka, ale treba vidieť aj ten praktický rozmer takéto požiadavky. Ak by sme mali európskeho ombudsmana pre mladých ľudí, ak toto je to, čo žiadame, tak to jednoducho potrebujeme aj pre ďalšie kategórie, napríklad ľudia, ktoré sú postihnutí e, pre obete rasizmu, Takže takýmto spôsobom vlastne budeme zavádzať kategórie, to je podľa môjho názoru nesprávne. Myslím si, že ombudsman je tu na to, aby bol zodpovedný za všetky problémy ľudí. Niektoré súvisia s diskrimináciou a to môže napríklad byť diskriminácia mm, na základe sexuálnej orientácie alebo farby pokožky sú viaceré prejavy diskriminácie a môže sa to jednoducho týkať viacerých ľudí, takže má sa takáto osoba potom obrátiť na viacerých ombudsmanov. Máme teraz takúto európsku ombudsmanku a dá sa to jednoducho posilniť v tom zmysle, že možno tá ombudsmanka, ktorú máme, dostane dotočné peniaze na to, aby lepšie pokryla sťažnosti takéhoto charakteru, aby ich potom mohla odkomunikovať patričným orgánom, ktoré tu môžu niečo ovplyvniť. Takže je dôležité, aby ľudia si rýchlo uvedomili, na koho sa môžu obrátiť. Ak sa to budú, za, ak sa to budú zavádzať nové kategórie, tak to bude neprehľadné. Ďalšia vec, vyjadrenie mienky, názoru. Ja som proti tomu, aby sa tu šírili nejaké nenávisné reči. To samozrejme nechceme. Ale ako zadefinujeme slobodu prejavu? Má to ustanoviť, ukotviť parlament, ako povedala pani kolegyňa? Máme my zadefinovať, čo je prípustné a čo nie je prípustné? Niekto to bude musieť preto zadefinovať. Čo považuje niekto za prípustné, možno považuje niekto za neprípustné. To je veľmi ťažká diskusia. A takisto by bolo treba, aby sa potom všetci zhodli na rovnakých princípoch. Sloboda prejavu je, e, musí vychádzať zo zdravého rozumu. A ako sa toto zabezpečí, tak to je otázka vzdelávania. Vzdelávania k tolerancii, rešpektovania mienky druhých. Je to jednoducho jasné, ale keď niekto vyzýva k nenávisti voči druhým, tak to je neakceptovateľné a potom sa to ešte povedalo, že Európsky parlament sa musí obrátiť na viacero krajín. Áno, tá diskusia to už bola. Mali sme tu diskusiu ohľadne situácie v Maďarsku. Pozrieme sa na Európsku dohodu. Tam sa celkom jasne uvádza, že Európska únia nesie zodpovednosť za všetky požiadavky týchto krajín. A Európsky parlament tu zohráva úlohu, ale hlavná pôsobnosť spočíva na Európskej komisie. A pokým táto zmluva nepozmení, tak to nie je našou právomocou tu v parlamente. Môžu to potom členské štáty pozmeniť, tie majú právomoc zmeniť zmluvu. Parlament môže žiadať, aby sa zmeny spravili, ale na to je už vopred zadefinovaný postup. Ďakujem. Ďakujem pekne, Helga. Už nemáme čas, kolegovia. kľúče ešte v rýchlosti a potom posledné slovo dostane Ulrika, ktorá je takisto naša podpredsednička. Takže ešte rýchlo máte minútu. Ďakujem pekne, pán predseda, za vašu štedrosť. Teším sa, že ste medzi nami. Vážení hostia, dve veci z mojej strany myšlienka podpory mládeže cez nejaký inštitút ako ombudsman. Jeden z výsledkov katastrofického krízového manažmentu bolo navýšenie viacerých fóriem nerovností, tak na úrovni členských štátov, v členských štátoch samotných. Toto sociálne pohybo sa nejako narušilo a vlastne tu bola určitá znevýhodenosť mladých ľudí, ale nielen mladých ľudí, ale aj postihnutých, starších ľudí, bezdomovcov. Takže títo všetci boli predmetom takej nespravodlivosti. Takže nesmieme zabúdať, že tu nejde iba o špecifický inštitút, ale predovšetkým o zmenu politiky na to, aby sme dosiahli koheznosť a kvalitu. A potom tá myšlienka tých nenávistných príhovorov. Ja ako predseda bývalý tohto výboru som toľkokrát tlačil na to, aby sme zainkorporovali legislatívu proti nenávistným vyjadreniam a nenávistnej politiky ako vyjadrenie kde by Európsky parlament mohol zadefinovať, že toto je jednoducho nepripustné a bolo by to sankcionované. Kde sú limity slobodného prejavu? Nikto predsa nemôže nejako ponižovať ostatných. To musí európske právo zakázať a musí to vyžiadať aj zmenu národných legislatív. Ďakujem, ďalší rečník. Ďakujem, budem sa ponáhľať. Európsky parlament prezentuje diverzitu, ktorú tu máme. Rôzna farba pokožky, postihnutí ľudia, ľudia ako ja, ja som lesbička a predseda tej podskupiny pre LGBT. Avšak čo je najlepšie na tom je, že tie veľké politické, že väčšina poslancov sú heterosexuáli. Takže je dobré, že sa organizujú také podujatia aj s vami a že sa vytvárajú takéto prepojenia medzi viacerými skupinami ľudí, ktorí sú rôznou formou diskriminovaní. Ale tak ako povedala aj Alexandra, táto smernica o rovnosti musí byť implementovaná zo strany členských štátov. Parlament a komisia to podporili už v roku 2009 a ešte stále sú to prípady ako napríklad spred dvoch týždňov, napríklad u nás v Rakúsku boli dve lesbičky vyhodené z kaviárne, z tradičnej viedenskej kaviárne, pretože tam boskávali. Ak by sme mali takúto smernicu o rovnosti, tak by jednoducho mohli zažalovať túto kaviárne. To nemôžu robiť. Boli tu veľké protesty, 2000 ľudí pred kaviárňou, takže na druhý deň sa ospravedlnil majiteľ kaviárne, asi už nikoho nikdy nevyhodí, ale to len citujem jeden príklad, takže táto smernica je dôležitá a má zabezpečiť, aby nikto na tomto kontinente nebol diskriminovaný z nejakých dôvodov, ktoré my považujeme za dôvody, ktorým by sa nemalo, kvôli ktorým by sa nemalo diskriminovať. Ďakujem Ulrike. A teraz ešte naši dvaja mladí hostia dostanú slovo. Môžete zareagovať na vyjadrenia poslancov. Kolegovia, pokračujeme o tretej. Ďakujem tlmočníkom. Znovu pracujú dlhšie, ako by mali. Ďakujem za ich trpezlivosť a profesionalizmus. Ďakujem ešte raz všetkým za to, že ste medzi nás prišli. Dobrá možnosť vyjadriť sa pre nás všetkých. Takže posledné slovo patrí vám. Poprosím vás o stručnosť. Iris, potom Alexandra a Stefan, keď chcete ešte sa vyjadriť všetci, ale Iris začína. Ďakujem, že ste ma vypočuli a reagovali na moje návrhy. Tá otázka, že či by sme mali mať takéto ombudsmana na európskej úrovni, tá otázka je ťažká. prevencii, pokiaľ ide o nenávisné reči. To všetko súvisí so vzdelávaním. Vo výbore pre kultúru bol návrh zaviesť povinne občianskú náuku. To sa vlastne už deje. Pro, propaguje to aj občianská spoločnosť. A monitorujeme, ako sa na, zachádza s predsudkami z oči, voči skupinám, ktoré sú diskriminované, ale nie ešte všetci ľudia majú prístup k týmto informáciám a preto by som vás chcela požiadať, aby ste spolupracovali viac aj s výborom pre kultúru a možno nájsť nejaké myšlienky, ako by ste mohli posilniť práve túto stránku. Ďakujem, neviem, či Stefan chce niečo povedať, nemusíte. Ak môžem, tak sa vyjadrím, to je absolútne prirodzené. Vidíte, mal som dať žene posledné slovo. Toto je typický muž. Takže 30 sekúnd. Ďakujem všetkým poslancom, ktorí zostali v miestnosti po tom, čo si nás vypočuli. Je dobré, že ste tu. Nie vždy máme možnosť sa s vami zhovárať. Dúfame, že aj po stretnutí ostanete s nami v kontakte a že bude ďalšie mládežnícke podujatie bolo to úžasné, bolo tu 6 tisíc ľudí, diskutovali sme o rôznych kultúrach a bolo by dobré, ak by to potreb- pokračovalo. Ďakujem pekne. Štefan, ďakujeme aj my. Thank you on, particularly thank you to the members who stayed and participated. You may... Ďakujem pekne všetkým poslancom, ktorí zostali až do konca. Ďakujem ešte raz tlmočníkom. Dovidenia. That's excellent. Thank you.